do Európskeho parlamentu. To preberieme dnes večer o 17.10 a bod 17 prijatie návrhu stanoviska k opätovnému využívaniu informácií verejného sektora. To sa odkladá na ďalšiu schôdzu, ak nebudú žiadne námietky k programu. V takto pozmenenej verzii ho môžeme schváliť. Čo sa týka jazykového porkytia, máme všetky jazyky okrem chorváčtiny, galčiny a malčiny. Niekoľko oznamov. Delegovaným a vykonávacím aktom, ako viete, Musím to prečítať z právnych dôvodov. Teda rýchlo to prečítam, ak súhlasíte. Sekretariat LIBE rozoslal vykonávacie rozhodnutia komisie, čo sa týka nariadenia z roku 2016 komisie a rady, čo sa týka osobných údajov v kontexte spolupráce s Japonskom. Ide o pracovný dokument, ktorý sa týka rozhodnutia ktoré vypracovala komisia, aby sa to prejednalo formálne. Dostali ste tento dokument všetci, je to vo vesníku zo 16. novembra 2018. Interná lehota výboru líbe pre kohokoľvek, kto chce predložiť námietku, je stanovená 23. novembra na poludne. Ak teda si želáte namietať, ide o nariadenie 2016 lomeno 679. Máme naplánované elektronické hlasovanie na zajtra 9 hodina 15 minúta Týmto môžeme vlastne prejsť k ďalšiemu bodu. Informovali ma, že poslanci sú ešte na ceste k ďalšiemu bodu. V pondelok kolegovia pricestúvajú, ale myslím, že môžeme, kým prídu, začať. Ďakujem týmto tým, ktorým sa podarilo prísť na čas, to si veľmi ceníme. Bod 3 Teší ma, že vám môžem priblížiť podujatie, ktoré nadvezuje na podujatie aj 2017. Po tretíkrát máme možnosť hostovať toto podujatie dnešné vypočutie na tému Európskej mládeže. Vysiela sa na internete, teda tam má, má obrovský dosah a taktiež je to na kanáloch sociálnych sietí. Európske podujatie mládeže. Chcel by som privítať predovšetkým našich mladých rečníkov, mladých ľudí tu prítomných, vrátanie skupiny Torem Business School. To ste vy všetci tam vzadu, áno? Výborne. Viem, že protokolárne nie je celkom vhodné e, zamávať, e, ale mal som e, potrebu vám zamávať. Sme dosť ďaleko od seba na opačnej strane rakovacej sály. Tiež je možné na internete sa zúčastniť tejto diskusie hashtag aj 2018. Bude sa to znázorňovať na obrazovke, to, čo sa eh, píše na Twitteri. Toľko teda tento hashtag. Ako možno viete, toto Európske podujatie mládeže prebehlo 1. 2. júna tohto roka. Súčasnilo sa ho 9000 mladých ľudí, Európanov ktorí diskutovali o svojich nápadoch pre lepšiu budúcnosť Európy v parlamente v Štrasburgu. Dnešné vypočutie nadvezuje jedným z mnohých nadvezujúcich podujatí na toto podujatie aj 2018. Konkrétne sa snažíme o to, aby toto podujatie s vysokou návštevnosťou prinieslo nejaké konkrétne výsledky aby sme dali najavo, že berieme na vedomie priame výsledky tohto podujatia. Je to druhé spomedzi siedmých vypočutí v kontexte podujatia aj 2018, vďaka čomu mladí ľudia majú dopad na budúcu agendu EÚ a môžu presadiť pozitívne zmeny. Cieľom dnešného stretnutia nie len vypočuť si návrhy, ktoré súvisia s právomocom výboru LIBE, ale tiež zareagovať na ne priamo z pôdy nášho výboru tiež chceme vlastne aj politicky poskytnúť odpoveď, aj keď je tu veľmi málo poslancov prítomných zatiaľ. Sú to veľmi aktívni poslanci, tí, ktorí sú prítomní, dlhodobí členovia výboru, oni nepochybne prídu aj ďalší v priebehu popoludnia. Mm. Dnes máme predovšetkým možnosť dať slovo trom predkladateľom nových myšlienok poslanci teda budú absorbovať tieto ich nábrhy. Prebehne teda vlastne prakticky diskusia o týchto návrhoch. Najskôr teda e, každý z autorov týchto návrhov predstaví svoj nápad a potom poslanci ak nebudú unavení z cesty sem, nie je jednoduché cestovať neustále hore-dole medzi bydliskom a Bruselom. Ak teda poslanci budú vládať, tak budú mať priestor reagovať. Dostanú priestor dvoch minút. Teda prejdeme k témam vypočutia. Najskôr teda migrácia. Osobitne sa chceme zamerať na eh, maloletých bez prievodu a na úlohu migrantov v občianskej spoločnosti. Teda súvisí to s politickou integrácie, ďalej po druhé prevencia radikalizácie. Začneme Dáme priestor najskôr našim mládežníkom. Srdečne vás vítame. Lukáš Feuchter, Raquel Gianfagna a Simon Cabrera Ebers. Srdečne vás všetkých troch vítam týmto na našom výbore. Najskôr sa teda budeme venovať prvej téme migrácia. Konkrétne sa chceme zameriavať na malety bez prievodu úlohu migrantov v spoločnosti v integrácii. Najskôr, ako prvá, dostane slovo Rachel. Tá priblíži dva nábrhy, ktoré súvisia so vzdelávaním a taktiež s poručníctvom týchto maloletých osôb. A tiež sa viedri k oddelovaniu detí od rodičov. Ďakujem pekne. Medzi 1. januárom a 31. marcom 2018 927 maloletých osôb bez prievodu prišlo do Európy morom. Nepotrebujú žiadnu charitu, potrebujú možnosť, príležitosť aktívne sa zúčastňovať na dianí v spoločnosti. Môj prvý návrh je poskytnúť týmto oddeleným a samoteným deťom granty a mohli okamžite začať eh, chodiť do školy a tiež, aby by boli uznané ekvivalenty diplomov a to najjednoduchším, najlacnejším, najrychlejším spôsobom. Na to by mal byť vytvorený nový fond, aby každý jeden takýto mladý človek bez prievodu mohol eh, mať túto možnosť, čo sa týka mladých migrantov, ktorí si želajú začať alebo pokračovať v štúdiu. Toto musí mať podporu aj zrýchleným konaním, tým, že sa eh, národné orgány rozhodnú eh, poskytnúť im ochranu, aby bolo možné efektívne to eh, rozbehnúť, aby títo mladí ľudia neboli vo váku, aby museli čakať do nekonečna. Tým pádom by sa to týkalo aj akademikov, ktorí už majú diplom vzdelávanie, taktiež uznanie kvalifikácie a tiež by to znamenalo, že by sa posilnila činnosť už existujúcich sietí, tak aby sme dali mladým migrantom lepšiu možnosť študovať. Táto iniciatíva musí byť celoeurópska, keďže všetky členské štáty sa musia do nej zapojiť, automaticky zaviesť. Je to možnosť pre malé um, osoby aby sa mohli dostať na univerzity, aby mali rovnocenný prístup k vzdelávaniu, k sociálnej sfére, aby sa prijali kroky proti diskriminácii pre osoby všetkých národností. Týmto by sme eh, vlastne vyhovali všetkým cieľom, ako povedala Michelle Obama, deti v škole zvyšujú HDP. Bez ohľadu na ich národnosť alebo to otvorenie dverí európskych škôl a univerzít, aby sa prijali tieto malé osoby bez prievodu, oddelené deti, e, to by znamenalo, že by došlo k významnému prejavu podpory týchto inštitúcií, zvýšila by sa celkovou úroveň vzdelávania a tiež by to znamenalo, že by sa posilnila spolupráca medzi týmito inštitúciami navzájom, ale tiež medzi inštitúciami s tretimi krajinami a tí, ktorí sa nemohli eh, presunúť do svojej krajiny bezpečne, regulárne, by mohli eh, taktiež zvýšiť svoje možnosti podeliť sa o svoje akademické eh, znalosti ďalej. Druhý návrh, právo detí hrať sa o študovať. Ja som odborníčka v Taliansku na rodinné právo. Domnievam sa, že toto právo hrať sa a študovať musí byť poskytnuté všetkým deťom. To sa týka aj mladých utečencov a preto tento nástroj zaistenia poručníctva na letov osôb bez prievodu môže byť východiskom pre e, slubné pokračovanie integrácie. Európska únia by mala harmonizovať túto legislatívu, čo sa týka poručníctva, tiež aby sa posilnili možnosti e, pre tieto deti žiť v rodinnom prostredí, aby nežili v komunitách pre maloletých, e, kde ich najlepší záujem nie je vždy prioritný. Keď hovoríme o poručníctve, E, ide o prehlbenú integráciu. Toto porušenstvo sa nevníma len ako prvý krok na ceste k prijatiu e, takéhoto osamoteného dieťaťa. Týka, to tiež, e, týka sa to tiež porušenstva nad jeho rodičmi. To znamená, že vlastne tento porušník je porušníkom celej rodiny. Ak by sa to podporilo na úrovni EÚ, porušenstvo nad týmito presunutými deťmi spolu s rodičmi by bolo pozitívne pre všetkých. V prípade takýchto presídlených rodičov by to znamenalo získanie bývania, taktiež by to uľahčilo situáciu v hľadaní práce, keďže ich dieťa by už bolo e, v opatere. A tiež by na to nadvezovali štruktúrne programy vrátanie škôl, športových aktivít e, a taktiež voľnočasových aktivít. Na druhej strane mnoho európskych rodín a párov, ktoré e, hľadajú niekoho, koho by sa starali, by tiež z toho mali prospech. Európsky fond by sa mal vytvoriť na to, aby sme podporili tie rodiny, ktoré sa uberú toto cestou, pričom je treba zohľadniť, že v tomto prípade Európska únia a členské štáty a ich ekonomické investície by eh, boli menej nákladné ako umiestňovanie týchto detí do komunít pretože sa rýchlejšie dostavia výsledky bez toho, aby sa museli vyskytnúť nevyhnutne automatické náklady. Znamenalo by to, že tieto malé osoby bez prievodu a taktiež oddelené deti by mali optimálne možnosti ďalšieho rozvoja, mali by možnosť vyrastať v lepších podmienkách. Zatiaľ, čo keby žili v komunite, eh, takéto možnosti by nemali. Eh, v tomto rodinnom prostredí sa totiž prihľada prioritne na záujme dieťaťa. Ďakujeme pekne. Nie je tu až tak veľa kolegov prítomných, za to sa ospravedlňujem, ale rozhodne máte veľkú pozornosť. Ďakujeme pekne za vysvetlenie týchto prvých dvoch návrhov. Teraz dám slovo Lukásovi, aby on priblížil svoj prvý návrh Európske bydlisko pre kvalifikovaných migrantov. Ďakujem za slovo. Ďakujem vám, vážení poslanci, za to, že ste nás sem pozvali. Prvá vec, o ktorej by som chcel hovoriť, je Európske bydlisko pre e, vysoko kvalifikovaných príslušníkov e, tretich krajín. E, toto súvisí so smernicou o modrej karte, ale tam je ten problém, že sú tam veľmi veľké požiadavky a prakticky sa preto v podstate nevyužíva. Komisia sa v roku 2016 pokusila reformovať smernicu modrej karte, ale ostatné inštitúcie to odmietli a hlavný argument bol ten, že migrácia by mala byť v rukách členských štátov. Ja s tým absolútne súhlasím, ale myslím si, že je to jedna skupina, ktorá je najviac zasiahnutá otázkou modrej karty. A toto sú predovšetkým mladí ľudia, ktorí prichádzajú z celého sveta, študujú a končia univerzity v EÚ, pretože článok 3 odsek 5 smernice o modrej karte hovorí, že pokiaľ chcete sa uchádzať o modrú kartu, tak potrebujete zarábať 1,5 eh, krát eh, alebo 1,5 eh, priemerného platu v tej krajine. U nás v Rakúsku bol priemerný plat 31 tisíc eur a ja som vychádzal z univerzity a veľmi som pochybovala, že budem zarábať ako absolvent 46 tisíc eur za rok. Takže my by sme navrhovali výnimku pre tento článok 5 odsek 3 pre ľudí, ktorí študovali a absolvovali univerzitu v Európe, pretože podľa mňa z hospodárskeho hľadiska nemá absolútne význam týchto ľudí vzdelať a potom, keď sú pripravení prispievať k európskej spoločnosti, niečo nám vrátiť, prísť novými nápadmi, vytvoriť nové podniky, e, aby sme ich potom poslali preč. Takže týmto ľuďom je treba dať šancu. Myslím si, že toto by bola malá, ale veľmi účinná zmena. Ďakujem. Áno, toto je veľmi zaujímavé, čo hovoríte o legálnej migrácii. Ďakujem vám, Lukas. A to boli dve veľmi zaujímavé prezentácie. A dve oblasti našej legislatívnej práce. Je trochu nefér, keďže viem, že obaja z príslušných e, poslancov prišli trochu neskôr, e, Anna Maria a Cecil sa chcú vyjadriť. Takže ako prvá Anna Maria Koraca Bild sa môže vyjadriť a potom môže zareagovať Cecil Kienge a Bodil Valero. Takže ako prvá Anna Maria, prosím, ďakujem. Pán predseda, Claude, Ospravedlňujem sa, moje lietadlo malo veškanie, nemala som v pláne prísť neskoro, chcela by som srdečne privítať našich mladých ľudí, ktorí sedia úplne vzadu. Je to skutočne skvelé, že ste umožnili nášmu parlamentu dnes byť parlamentom mladých ľudí z Európy a ja som veľmi rada, že môžem aj zareagovať My s Katarínou Keniči sme spolupredsedničkami skupiny pre e, deti alebo pre práva detí a mladých ľudí, lebo nevždy sú to deti. A my musíme zosúladiť našu legislatívnu a politickú prácu. Aj treba si uvedomiť, že dieťa je predovšetkým dieťaťom a nezávisle od migračného štatútu, od etnického, etnického pôvodu a jeho rodinného kontextu by práva dieťaťa mali byť e, zakotvené vo všetkej našej legislatíve. A ja chcem poďakovať kolegom z Európskeho parlamentu za to, že naprieč politickými skupinami, napriek rôznymi národnosťami máme konsenzus ohľadom najlepších záujmov detí v rámci migračného balíčka aj v súvislosti so všetkými právnymi aktami, ktoré sme tu schválili v parlamente. Ale máme tu dôležitú reformu, ktorá je nadalej zablokovaná na rade. A vo všetkých pozmenujúcich návrhoch, ktoré zase všetci kolegovia, tak tam to bolo tak, že prešli. Je dôležité, aby všetky deti, aj, aj deti bez prievodu, e, deti, migranti, žiadatelia o azyl, všetci by mali mať prístup k vzdelávaniu a k školskej dochádzke, keď sa dostanú do EÚ a prístup k škole a k vzdelávaniu, to je najlepší spôsob, ako ich zaintegrovať. A taktiež ich treba učiť o našich hodnotách, a musíme im dať šancu si v Európe vybudovať novú budúcnosť. Ďalšia vec, čo sa týka tých opatrovnických rodín a prístupu e, vychádzajúceho zo spoločnosti alebo komunity. Áno, toto je dôležité. My sme veľmi agitovali za bezpečné priestory pre deti napríklad v utešenských táboroch, v príjmacích centrách. Je dôležité si uvedomiť, že dieťa je dieťa, má právo žiť ako dieťa. Taktiež máme silné ustanovenia na ochranu e, dievčat, ich fyzickej integrity, napríklad chrániť ich pred predčasným manželstvom, nuteným manželstvom, e, genetálnym mrzačením a taktiež aby mali riadny prístup k rovnakým šancám príležitostiam a k vzdelávaniu, rovnako ako chlapci. Lukas hovoril o otázke reformy modrej karty. S kolegyňou Cecíliou sme pracovali na legislatíve ohľadom prístupu štátnych príslušníkov tretich krajín k výskumným aktivitám, vzdelávaniu, školeniu, práci. Je tam stanovený zrýchlený postup, kde môžete študovať v Európe a potom si tieto talenty, ktoré si tu vyškolíme, môžeme ponechať, pretože nechceme, aby študovali tu a potom sa odsťahovali napríklad do Ameriky. Takže my máme takú situáciu, kde bojujeme o globálne talenty a revidujeme modrú kartu. Našte na záver. Taktiež sa nám podarilo presadiť, že deti nebudú zadržiavané len kvôli tomu, že sú to deti migranti. Malo, malo by sa s nimi zaobchádzať rovnako ako s európskymi deťmi, keď bojeme teda proti zločinnej činnosti tejto oblasti. Ďakujem za túto príležitosť, pán predseda. Ďakujem. Chcem zopakovať, že každý sa musí pridržiavať prideleného rečníčka, rečníckého času lebo nemáme veľa času. Takže každý kolega len dve minúty. Ako ďalšia bude hovoriť sesi o Kienge na dve minúty. Ďakujem, Claude. Ďakujem aj našim rečníkom za ich vyjadrenia. Myslím si, že vaše návrhy, ktoré ste tu predstavili, si musíme vypočuť pozorne No a mnohé veci, ktoré ste povedali, sú v súlade aj s tým, na čo tu pracujeme v parlamente. Začnem otázkou detí, maloletých. Najlepší záujem detí, ten musí byť vždy hlavný. Vo všetkých uzneseniach, ktoré sme predložili, sme pracovali s touto témou, keďže toto je prierezová téma. Maloletí O nich hovorila pani Žanfania. A mnohé veci, ktoré ste spomenuli a ktoré taktiež sú v zákone Zampa, toto je zákon, ktorý je veľmi známy a týka sa aj európskej legislatívy. Je to talianský zákon, ktorý hovorí o špecifických primacích podmienkách v EÚ a je treba na ňo brať ohľad. Netreba zabúdať, keď ho pracujeme aj s rôznymi spismi. Je to otázka veku, identifikácie, existencia na nejakého mentora, pretože eh, prenosnosť práv e, sa týka mladých alebo detí aj dospelých. A tu sa týka všetkých tém vrátane príjmania maloletých. Modrá karta to taktiež súvisí s otázkou prenosnosti alebo prenositeľnosti práv, pretože tie si každý prinesie so sebou a nenechá ich doma. Taktiež že treba, aby to práva uplatňovali napríklad v oblasti mobility a myslím si, ten návrh bol veľmi zaujímavý, pretože sa tým posilňuje aj myšlienka európskeho občanstva. Ďakujem. Ďakujem teraz Bodil Valero. Ďakujem. Na úvod by som chcela premo povedať, že áno, páčia sa mi vaše nápady, ale čo sa týka toho štipendia, o ktorom ste hovorili, to je dobrý nápad. Malo by sa to týka všetkých krajín, pretože momentálne máme takú situáciu, kde niektoré krajiny príjmajú najviac maloletých bez sprievodu a iné zase neberú žiadnych. Napríklad, keď vidím vo Švedsku afgánske dievčatá a chlapcov, veľmi rýchlo sa integrujú, naučia sa jazyk, ale je pre nich ťažké naďalej študovať, keď dosiahnu 18 rokov, pretože je tam určitý prach stanovený. Napriek tomu, že sme pre nich vytvorili špeciálny zákon, tak je to určitým spôsobom ťažké. Myslím si, že všetkých týchto ľudí, ktorí sem prichádzajú, potrebujeme. Potrebujú oni zase vzdelanie, či tu zostanú, či nie. Lebo rozhodne vzdelanie im prospeje, či už tu zostanú, alebo či odídu. Otázka práv detí je taktiež dôležitá a taktiež ich právo byť vo svojej rodine. Ale čo je pre tieto deti najdôležitejšie, je, aby za nimi čo najskôr prišli rodičia. To najdôležitejšie. A keď som začala v roku 1996 pracovať ako tlmočnička v oblasti imigrácie, neskôr ako právnička, tak bolo oveľa ľahšie prísť do EU, do Švedska. Dokonca aj starých rodičov ste si mohli priviesť. Aj ako dospelí ste mohli požiadať, aby za vami prišli rodičia. So very, very A teraz už je to nemožné. Ale je veľmi dôležité mať vašu rodinu v blízkosti. Čo týka modrej karty, tak na tej sme pracovali dlho, bolo to zablokované na na rade. Náš pán predseda je spravodajcom pre tento dôležitý spis. Ja som taktiež tam chcela presadiť e, na švedský nápad pred pár rokmi, v roku 2008 konkrétne. Sme vytvorili švedskú novú legislatívu, keď sme vy e, keď sme rozšírili prístup k pracovnej migrácii pre vysoko kvalifikovaných migrantov, ale aj pre iných, pretože potrebujeme nielen vysoko kvalifikovaných, ale aj iných migrantov a nestanovili sme tam žiadny minimálny plat. Máme tam taký model, ktorý si verí za referenciu priemerné platy v určitých povolaniach, tak ako, tak ako ich udávajú odbory. Ale v parlamente sa nám to ešte úplne nepodarilo a k tomu sa ešte vrátime neskôr. Ďakujeme. Bodil. Teraz požiadam Rakele aj e, Lukasa, aby sa vyjadrili. Ďakujem, vážni poslanci, za vaše reakcie. Začnem od konca. Vyjadrím sa k tomu, čo povedala vážna pani Valero. Ďakujem za to, že ste sa podelili o vaše skúsenosti. Ja taktiež som v mojej oblasti tlmočničkou a e, vzdelávam sa, aby som bola právničkou, študujem právo a v práve samozrejme všetko je stanovené presne. Taktiež ďakujem pani, vážne pani Kienge. Áno, a zákon Zampa, máte pravdu, reaguje na to, čo sme si zažili my a to, čo sa tu hovorí aj na nadnárodnej úrovni, to, čo by som chcela zdôrazniť, je, že de facto v, v malých regionálnych spoločenstvách európske právo, ktoré je zakotvené, implementované do národného práva, nie je úplne rešpektované. Nechcem hovoriť o moci, ale o vplyve vplyv komunity bohužiaľ je väčší než možno nejaké e, zákony, čo sa týka u pridelovania starostlivosti o dieťa. Samozrejme, najlepšie je pre dieťa byť vo svojej vlastnej rodine, Alebo takéto dieťa môže byť umiestnené do talianskej, španielskej, švedskej, nemeckej rodiny a nevždy sa tam rešpektujú pravidla. No ja môžem hovoriť o skúsenosti z Talianska, lebo ja som pracovala vo svojom meste s takýmito deťmi. Ja ako študentka práva som dokázala vybaviť školskú dochádzku len jednému 15-ročnému a takýchto detí som tam mala 18 Dokonca tam bol jeden, ktorý prišiel, keď mal 8 rokov, bol sám a poslali ho do školy. Dobre, mal 8 rokov, ale čo? Tí 17-roční napríklad. A hlavné osoby v týchto komunitách hovoria, dobre, títo deti nechcú ísť do školy. Už majú 17 rokov, už budú o rok plnoletí, takže prečo by sme mali posielať do talianskej školy? Pošlíme ich do tzv. čipia, toto sú školy pre pracujúcich, pre dospelých a všetci migranti, aj deti vo veku 15 až 18 rokov spoločne s mladými plnoletými migrantami. Všetci chodia do rovnakej školy a sedia tam dve alebo 4 hodiny každý týždeň rešpektujú sa tu najlepšie záujmy týchto ľudí. Ja hovorím len z mojej vlastnej skúsenosti, možno by som si mala rozšíriť obzory, ale nemyslím si, že sa rešpektujú najlepšie záujmy týchto osôb. Ďakujem. Lukas, tiež na dve minúty. Ďakujem. K tomu prvému vyjadreniu chcem povedať, že výskum a študovanie situácie alebo štúdia toto je možno najlepšie ale samozrejme nie každý je výskumný pracovník alebo študent, kto sa chce, chce dostať do EÚ. A samozrejme najlepšie je začať tými vysoko kvalifikovanými. Dohodneme, zhodneme sa určite na tom, že nemáme napríklad dosť lekárov a taktiež dôvod, prečo sme začali s touto témou, bol taký osobný motív. Jeden človek, alebo jedna žena mi povedala, že má dobrého kamaráta, alebo dobrú kamarátku, ktorá bola dobrá študentka, ale končila právnickú fakultu a nemohla, alebo nezohnala takú dobre platenú prácu. A ja som trochu sa vylakal, lebo ja som mal podobnú kamarátku, u nás v Rakúsku pracovala pre mimovládnu organizáciu, pracovala tam s e, migrantami a bolo určité obdobie, kedy sa bála, že bude deportovaná, lebo rakúska vláda začala uvažovať, že či možno by jej mali alebo nemali udeleť vízum. Takže je to dôležitá otázka. A keď to chceme robiť len v prípade výskumných pracovníkov, tak podľa mňa to je dobrý prvý krok, ale myslím si, že každý, kto u nás absolvuje školu, by mal dostať príležitosť prispievať e, k európskej spoločnosti. Ďakujeme. Čo je treba povedať? Vy ste hovorili o modrej karte a taktiež o spise kde je spravodajkyňou pani Wikström o e, výskumných pracovníkoch. Je to, mám tu dosť obmedzené e, opatrenia v oblasti legálnej migrácie, predovšetkým z politického hľadiska. A taktiež je tu ešte aj technický aspekt. Členské štáty si chcú chovať svoju um, suverenitu, svoju zvrchovanosť, takže toto sú dva hlavné problémy. Nakoniec dám ešte kolegom príležitosť sa vyjadriť Teraz sme chceli iba teraz stanoviť ten kontext. Pani kolegyňa Wikström a ďalší, ktorých poznám, sa snažia zaviesť nejaké opatrenia v oblasti legálnej migrácie, ale nie sú natoľko detailné, aby pokryli napríklad tie niektoré oblasti, ktoré ste spomenuli a toto je dôležité, takže to som musel povedať. Vaša definícia modrej karty je správna. Ďakujem obom za vaše vystúpenia. A teraz prejdeme priamo k Simonovi, aby nám predstavil svoje dva nápady ohľadom boja proti exklúzii a e, exkluzii a radikalizovaných mladých ľudí. Takže Simon, prosím, vítam vás tu, môžete hovoriť. Ďakujem. Moja prvá myšlienka je eh, bojovať proti exkluzie radikalizovaných mladých ľudí a vychádza to z viery, že mladí ľudia musia byť videní ako skôr ako súčasť riešenia, a nie problému. Máme tu ľudí, ktorí sú vylúčení z, spoločenského života. My sme mali mať pilotný projekt, tak aby sme mohli vyhodnotiť situáciu, mali sme mať vypracovaný akčný plán, tak aby sme mohli vedúť situáciu v spolupra spolupráci s vládami v EÚ. Ďalej, aby sme redukovali násilie, tak musíme sa pozrieť na kontext, ktorého pochádza. Sú tam rôzne faktory, ktoré navyšujú riziko mladého človeka, ktorý e, potom podľahne e, nejakému e, zločinnému vplyvu. Máme tu rôzne typy exklúzie, vylúčenia, pokiaľ mladí ľudia z takýchto komunít dostanú e, pocit, že môžu vytvárať e, zmysluplným spôsobom svoju budúcnosť a zúčastňovať sa na živote spoločnosti, tak faktory, ktorí zaťahujú do takéhoto života, budú zase slabšie. Toto je stratégia na to, aby sme e, zabránili mladým ľuďom, aby sa z nich stali extrémisti alebo zločinci, predovšetkým na mestskej úrovni. Máme tu niekoľko krokov. Pozrite, stretnite sa s cieľovou skupinou, Neočakávajte, že budú chodiť na nejaké vaše akcie, ktoré organizujete. E, využite napríklad ich záujmy, zbojové umenia a tak ďalej. Vybudujte e, dôveru ďalej. Využite túto dôveru a váš vzťah, aby ste motivovali týchto mladých ľudí, aby sa zúčastnili na rôznych programoch, programoch e, tak aby mohli využiť svoj plný potenciál, musí byť stanoviť riadne podmienky. Po tretie, cieľová skupina musí byť súčasťou politických procesov, ako napríklad e, mladý radný. A taktiež je dobre tam mať e, dobré vzory e, pre týchto ľudí, ktorí by im poskytovali predstavu alternatívy k tomu destruktívnemu životu. Tento projekt musí pracovať s mladými ľuďmi a s miestnymi vládami a úradmi tak aby mohol byť radne využitý potenciál. Ďakujem, toto bola moja prvá myšlienka. Teraz prejdem k tej druhej. Takže druhá myšlienka vychádza z mojej eh, vlastnej skúsenosti s eh, príslušnými kriminálnych gangov a s malými radikalizovanými ľuďmi. Ja som s nimi spolupracovala, aby sme pomohli iným do toho nespadnúť. A myslím si, že sú tu určité nedostatky ale je treba vytvoriť e, nové programy, nové siete, ktoré by boli po celej Európe. Poskytne vám teda kontext takýchto Deradikalizačných programov v EÚ je veľa. Niektorých sa využívajú bývalí e, členovia e, gengov, ktorí môžu e, vytvoriť kľúčový vzťah s osobami, ktoré sú, ktoré tomuto môžu podľahnúť, aby im pomohli, ale je ťažké s tým začať z dvoch dôvodov. Po prvé, neviete, kto skutočne je takýmto bývalým členom takýchto skupín a nakoľko sú tí ľudia spolahliví. A po druhé, tieto osoby možno nemajú dostatočné nástroje na to, aby využili svoju skúsenosť a pomohli ostatným. Takže potrebujete ešte nejakého ďalšieho bývalého člena, ktorý má už skúsenosti s deradikalizáciou a veľmi ťažko je často nájsť takýchto ľudí a preto je to problém. Ja by som chcel teda pomáhať v týchto úvodných fázach, kde by sa využívali takíto bývalí členovia. Navrhujem, aby EÚ vytvorila dostupné zdroje pre takýchto skúsených bývalých členov týchto skupín, ktorí sa sústredujú na radikalizáciu, mohli by fungovať ako konzultanti v rámci programov tohto typu po celej Európe. Takáto sieť by sa volala, alebo je to dostupné v prostredníctvom RAN, siete na prevenciu radikalizácie títo ľudia by pracovali na dobrovoľnej báze alebo na náklady svojej hostujúce organizácie. Toto často však nie je možné, preto chcem vyzvať EÚ, aby na vyriešenie tohto problému poskytla príslušné zdroje. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Simon. A teraz Birgit Cipel, nech sa páči, môžete sa vyjadriť k tomu, čo tu odznelo. Ďakujem veľmi pekne, ja budem hovoriť po nemecky. Veľmi pekne ďakujem, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj rečníkom za ich návrhy. Predovšetkým som veľmi povďačná za to, že ste hovorili aj o prevencii a o tej účastni, že ste reagovali aj na integráciu, ako to voláme v Nemecku. Práve mladí ľudia, keď oni sa nebudú vnímať ako súčasť spoločnosti, keď ich interes, záujmy nebudú vnímané, tak potom tomto to bude mať negatívne vplyvy. E, títo ľudia sa nestarajú potom už vôbec nič, niekedy ani len o vlastné vzdelanie. Ale naozaj to môže vyústiť do násilia, kriminality a preto túto záležitosť považujem za mimoriadne dôležitú. Vy ste hovorili aj o športových aktivitách a to je veľmi dobré ako možnosť spomenúť a myslím si, že to je veľmi dôležitý aspekt. U nás sa hovorí, že na tých ľudí sa musíme obrátiť tam, kde sú, teda musíme ich osloviť ich zaujímami, ktoré už majú a práve mladí ľudia v mnohých e, mestách e, a obciach. To sa už v Nemecku skúša a myslím si, že všetky parlamenty by sa mali spojiť tak, aby sme mali taký spôsob, aby títo ľudia sa tomu venovali, aby to naozaj oslovilo viacerých mladých ľudí, či už sú to migranti alebo nie migranti, či sú bohatší alebo chudobnejší, aby rôzni mladí ľudia, ktorí e, vedia prísť so svojimi rôznymi argumentami a želaniami na lepšiu spolúčasť vedeli prezentovať. Tieto programy považujem za tiež veľmi dôležité, pretože nemôžeme sa obrátiť hneď na každého. Vy ste hovorili aj o mentoringu. Je tam veľmi veľa dobrých príkladov, pretože mladí ľudia veria skôr tomu, kto má také isté skúsenosti a ktorým z vlastnej skúsenosti môže povedať, že to nie je dobrý nápad sa radikalizovať, aké možnosti sú, ako z toho vybrednúť. V skutku sú už niektoré programy, ale dôležité je, aby sme na európskej úrovni mali skúsenosti a vymieniali si skúsenosti s takýmito programami, ktoré by sme mohli aj podporiť a tu mi dovolte pripomenúť, bolo by dobre, keby členské štáty nebojovali um, o každý cent um, príliš málo veľkoryso, ale aby sme sa starali aj o takéto otázky. A kto sa o takéto otázky stará, musí mať aj finančné zdroje, ktoré členské štáty musia poskytnúť a momentálne tomu tak ešte nie je. Ďakujem veľmi pekne. Birgita, teraz Natalie Grisbeck. Áno, ďakujem pekne, Klot. A ja by som vo svojom vystúpení tiež sa poďakovala všetkým za vynaložené úsilie. Je to naozaj eh, veľmi pozitívne tieto výsledky spojené s týmto programom a tiež eh, máme možnosť eh, diskutovať aj v našom výbore líbe na tieto témy. Ja v tom vnímam e, dve súvislosti spolu s e, Anna Mario Koraco Bild, e, s kolegyňou Činiči a s ostatnými kolegami z rôznych výborov. V rámci podkupiny pre práva dieťaťa sa systematicky snažíme všetky témy vnímať cez túto prizmu, aby sa dodržiavala dôstojnosť, a aby sa predovšetkým deti chránili aj tu sa to spomenulo všetko to, čo je relevantné v prípade detí, ktoré sú e, v pohybe, detí, ktoré sú v zachytných taboroch, e, taktiež e, teda deti migrantov, osamotené deti podrobne ďalej v kontakte deradikalizácie. Ja chápem návrhy, ktoré sa tu predkladajú. Jednak čo sa týka pilotných projektov, e, aby sa opätovne umiestnili násilní mladí ľudia, samozrejme s hľadom na rôzne osobitosti, ktoré sú si spojené, ale druhý návrh, ktorý sa týkal tejto témy a síce, aby vznikli e, na báze dôverných vzťahov, keď teda tento mladý človek odíde e, z tejto fázy života, keď teda už upustí od tejto deštrukčnej formy vystupovania, aby dostal priestor posunúť sa ďalej tým, že sa vlastne vytvorí akási sieť, podporná sieť v tomto procese. Myslím, že to je veľmi zaujímavý návrh eh, v rámci eh, výboru na boj proti terorizmu. Minulý týždeň tam prebehlo veľmi významné hlasovanie. Tam sa skúmali rôzne aspekty, ktoré sa podrobne rozpracovali a do veľkej miery sa to týkalo práve radikalizácie a tiež prevencie radikalizácie. Vlastne to eh, ide ruka v ruke s tým, čo navrhujete aj vy. Dajme tomu, sa navrhuje, aby eh, sa vlastne využilo, tak povediac, všetko to poznanie, všetky tie skúsenosti týchto mladých radikalizovaných ľudí, ktorí už nie sú radikalizovaní, ktorí sa dostali z pazúrov radikalizácie, a snažiť sa príjmeť ich k tomu, aby poskytnuli svedectvo iným mladým ľuďom, ktorí sú vystavení takémuto riziku, aby upozornili na to, že naozaj je tu takéto veľké nebezpečenstvo. A tým pádom by mladí ľudia vlastne mali práve od svojich súputníkov e, takéto priame informácie z prvej ruky, čo by ich mohlo oslobiť o mnoho viac. Čo sa týka toho e, púlu školiteľov, aj to teda zapadá do tejto myšlienky. To by bolo prospešné pre týchto mladých ľudí, zohľadnilo by sa aj tiež, nakoľko sú zraniteľní, aby e, sme sa snažili teda konať preventívne voči radikalizácii. A ešte jedna vec, by, aj jednu vec by som rada spomenula, aj keď táto zatiaľ ešte nezaznila. Diskusie, ktoré sa týkajú radikalizácie na internete. E, nepochybne budeme mať možnosť ešte sa tejto téme povenovať možno bilaterálne, ak by to bolo možné, ak by vám to vyhovovalo. V každom prípade ešte raz vrela vďaka a naozaj si veľmi cením e, veľmi kvalitnú prácu z vašej strany v tomto smere. Diskusie sú veľmi zaujímavé v tomto smere s vami aj v našom výbore LIBE. Ďakujem veľmi pekne, Simon. Chcete zareagovať? Chcete zareagovať na to, čo tu odznelo? Áno, ďakujem veľmi pekne za vaše povzbudzujúce pripomienky, aby som zodpovedal e, pani Sipel. No, myslím si, že, že vy ste sa vyjadrili k viacerým záležitostiam, na ktorých bude potrebné ešte popracovať. Vy ste hovorili o športoch, o tom, že musíme sa na tých ľudí obrátiť tam, kde sú. Áno, aj ostatné parlamenty. Možno, že som to nepovedal dostatočne jasne v tých dvoch minútach, ale cieľom by bolo zabezpečiť, aby ľudia, ktorí nie sú členmi mládežníckých parlamentov, aby aj títo aj títo sa eh, chceli zúčastniť tejto práce v parlamentoch, teda ľudia, ktorí by sa za normálnych okolností nikdy takýchto stretnutí nezúčastnili. Ja som veľmi úzko spolupracoval s takýmito ľuďmi a oni prichádzajú s riešeniami, pretože dennodenne sa stretávajú s násilím ľudia, ktorí sa pohybujú v takomto prostredí a vy, keď im veríte a keď im dáte zdroje, tak určite vedia prísť so zmenou, vedia urobiť zmenu vo svojej eh, miestnej komunite a prídu aj s riešeniami. Takže ďakujem veľmi pekne za tieto podnety. A teraz si už nepamätám vaše meno, eh, dáma v tmavom, ale eh, chcel by som hovoriť aj eh, o tom, o tom, že to môže byť na výhodu spolupracovať s mladými ľuďmi, takže oni majú tiež svoje skúsenosti a súhlasím s tým a súhlasím aj s tým, že ak budeme takýmto spôsobom pracovať v tejto oblasti, vždy musíte robiť vždy veľmi starostlivé zhodnotenie bezpečnosti a rizika či teda naozaj môžete s týmito ľuďmi spolupracovať. Tá pani v tmavom je Natalie Grisbeck, keby <laughs> ste chceli vedieť, <laughs> hovorí pán predseda. No a teraz by som sa obrátil opäť na Lukáša. Lukáš, prosím, e, môžete sa vyjadriť k vašmu druhému návrhu mm, humanitárne koridory Mm, áno, áno, je to všetko veľmi kontroverzné, ale keď nechcete, tak... Uh, Takže dve minúty. A potom, Cecília, mohli by ste vy zareagovať? Áno, toto je veľmi zaujímavé, ale niekoľko pripomienok. Áno, ale hovorím vám, že potom, čo Lukáš príde e, so svojou predstavou o humanitárnych koridoroch a potom môžeš zareagovať a potom to ukončíme. Takže teraz by som chcel hovoriť o humanitárnych koridoroch pre utečencov. Je potrebné zmeniť miesto, kde oni žiadajú o azyl a to nie v európskych štátoch, ako je to teraz, ale iba na veľvyslanectvách a konzulátoch. Tam by mohlo prísť k prvému interviu a potom by sa rozhodlo, či splňajú predpoklady ženevského dohovoru. Ešte predtým, než to budem ďalej vysvetľovať, musím povedať, že si musíme e, uvedomiť jednu vec a to je, že toto je záležitosť, ktorú dokážeme vyriešiť len ako ako Európska únia musí sa toho zúčastniť každá členská krajina. Jednoducho, keď niekto povie, že nie, my nechceme žiadnych utečencov, no to môže vyzerať ako závažný dôvod, ale to v praxi nemôže nikdy fungovať. Takže mm, je tu niekoľko ľudí, ktorí žijú v týchto e, podmienkach, veľmi zlých podmienkach podľa ženevského dohovoru. Pre, niektorí boli presťahovaní, pretože boli presťahovaní z dôvodu klimatických zmien. Toto nesplňa Eh, ženevský dohovor. Takže by som ja navrhol, aby sa teda toto stanovovalo a tieto, o tieto mm, oazil žiadalo na konzulátoch a veľvy slanectvách a mali by sme sa zamerať na politický rozvoj a mali by sme rozhodnúť na týchto miestach, či eh, sú to vhodní kandidáti alebo nie. A toto je jediný, jediná možná cesta, ako bojovať proti obchodu obchodovaniu s ľuďmi. Pretože keď my zvýšime bezpečnosť na hraniciach, to ich nezastaví. E, takže títo ľudia by boli najprv takí skrinovaní, urobil by sa ten prvý e, výber a potom by sa o tom rozhodovalo ďalej. Ja viem, že toto je veľmi široko siahlý návrh, ale myslím si, že toto jediné môže byť nápomocné v tomto azylovom procese. Takže Cecilia, ak by ste prosím mohli zareagovať. Áno, ja musím povedať, že s tým e, veľmi, veľmi súhlasím. Tu by sa Európa mala spojiť a mala byť, by e, reagovať ruka v ruke. A my sme ešte na tom ani nezačali pracovať na e, reforme dublinského nariadenia, ale Musím povedať, že máme fantastické stanovisko a kedykoľvek sme ochotní o týchto záležitostiach znovu rokovať. Toľko k tomu. Ale teraz by som sa vrátila k tomu, čo ste povedali predtým o deťoch, o zadržiavaní detí. Myslím si, že teraz je najvyšší čas, aby sme ukončili zadržiavanie maloletých a detí na európskej pôde tak ako sa nám podarilo e, vytvoriť legislatívu, ktorá je proti telesným trestom, tak by sme tiež mali konať ako jeden človek a mali by sme to presadiť táto, mm, toto zjednotenie, to je absolútne nutné a myslím si, že členské štáty, ktoré sa teraz zúčastňujú, všetci, ktoré sa zúčastňujú na tom, že sa snažia e, e, ob, obviňovať niekoho iného. E, nám sa to vo Švedsku vynikajúco podarilo. Podarilo sa na, darilo sa nám spájať rodine, rodiny a temer všetky strany s niekoľkými výnimkami, aj moja strana, aj socialisti sú preč, proti spájaniu rodín. Teraz je to tak. A tu sme, sa nachádzame v 21. storočí, kde je ten prílev migrantov uh, veľký, ale tohto roku je, je nízky, takže naozaj v Európe sme veľmi vzdialení od toho, čo Hillary Clinton propagovala ako názov svojej knihy že musíme sa postarať o každé dieťa a, a deti nás budú podľa toho súdiť, budú nás súdiť ešte detné deti, takže naozaj môžem s vami len a len súhlasiť, uznávam to, som vďačná za túto prácu a tiež by som sa chcela poďakovať skupine INTE pre deti, ktorú tu máme v, tomto, e, v tejto inštitúcii, ktorá tiež odvádza vynikajúcu prácu. Ďakujem veľmi pekne Cecília aj za tieto Mm, závery. Birgit, tiež chceš zareagovať, ale prosím veľmi stručne. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, veľmi stručne. Chcela by som sa vyjadriť k tejto požiadavke, e, pokiaľ ide o humanitárne víza a presídlovanie. Tu by som chcela zdôrazniť, že to, čo by, toto by napomohlo vo viacerých oblastiach, pretože by sme to trošku rozdrobili Mm, aby sme aj týchto e, prevádzačov, tým by sme vzali vietor z plachat, takže by sme našli nejaké bezpečné cesty pre tých, ktorí žiadajú o azyl v Európskej únii, ale buďme úprimní, tak presídlovanie, ako aj humanitárne víza, eh, to, tieto nezabezpečia, že títo ľudia ten azyl dostanú, ale dostanú, dostane sa im bezpečnej cesty do Európy a to môže byť veľmi nápomocné. A teraz len tak e, politické vyjadrenia, že toto môže byť faktor atraktivity pre Európu, to by ich sem pritiahne. Nie, vieme, že to nie je pravda, pretože veľká väčšina e, týchto utečencov neprichádza do Európy a my by sme to jednoducho im uľahčili uľahčili tý, tú žiadosť o azyl. A môžem s vami len a len súhlasiť, že určite nám nepomôže, keď sa budeme zameriavať na stavbu eh, hraň, výstavbu hraníc, výstavbu múrov, výstavbu plotov. Naozaj by sme sa mali zamerať na tieto humanitárne víza, ktoré umožnia presídlenie. A tieto humanitárne víza, to je naša jediná nádej a dúfam, že sa nám to spoločne podarí presvedčiť naše členské štáty, aby v rámci presídlenia pracovali na takýchto robustnejších nástrojoch. Takže k tomuto ešte budete mať možnosť zareagovať. Takže ja by som teda e, sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým, čo nás dnes počúvali je to škoda, že za Rakúsko tu nie je žiaden poslanec, pretože práve e, v Rakúsku je toto veľmi dôležité, najmä predstavitelia EPP by tu mali byť. E, za posledné 4 roky nerobia nič iné, len hovoria o tejto téme a je to veľmi smutné, že tu nie sú. No, e, Tiež by som sa chcel poďakovať tým, ktorí tu sú a úplne to chápem, že máte takýto názor a ja mám takýto názor. Ja som v lete mal tú možnosť v Rakúsku, že sme s ľuďmi diskutovali o tom, čo ich naozaj trápi. A my sme boli aj vo Vina Neustadt, to je naozaj bašta EPP a boli sme naozaj aj v takej robotníckej štvrti a ja som s týmito ľuďmi, keď s týmito ľuďmi hovoríte viac ako dve minúty a keď sa odkloníme od témy migrácie vidíte, že to e, nie sú zlí ľudia, len sú sklamaní Európskou úniou. A myslím si, že je to veľmi dôležité aj pre ďalšiu volebnú kampaň, aby sme sa nekoncentrovali len na túto tematiku, pretože aj tí ľudia, ktorí sú proti migrácii, jednoducho len čakajú na tie správne riešenia, pretože títo ľudia hovoria, neviem, ako to bude vyzerať s mojimi deťmi, akú budem mať penziu, aký dôchodok, aké budú nájomné, ako, ako bude vyzerať vzdelávanie, takže aj v tejto oblasti Európa sa angažuje primálo, takže toľko by som chcel tomu, k tomu povedať. Ďakujem pekne. Žiaľ, nemáme toľko času, aby Rachel a Simon zareagovali ale viem si predstaviť, e, že by to bolo veľmi zaujímavé. Žiaľ však nemáme na to e, dostatok času. Takže toto sú naozaj veľmi e, dôležité záležitosti. Ja by som sa vám chcel veľmi pekne poďakovať, že sa vám podarilo zamerať sa na tieto špecifické aspekty a to veľmi konzistentným spôsobom, tak by som sa chcela ešte raz veľmi pekne poďakovať a Takže toto Takže tí naši poslanci, ktoré sa týmto e, zaoberajú, zaoberajú sa aj dublinskou reformou, Takže tu sú takí, áno, povedali ste, že nie sú tu všetci, ale títo sú tu, takže e, k tomuto sa my stále venujeme aj na našom webstreame. To je, takže a oni zareagujú na vaše, na vaše nápady, na vaše myšlienky, ktoré ste tu dnes odprezentovali. Momentálne máme naozaj veľmi veľa práce, takže nebolo možné, e, aby sa tu zúčastnili všetci poslanci, ale je to veľmi dôležité, že sme spustili tento dialog. Takže naozaj som mimoriadne rád, že sa nám to podarilo. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli medzi nás. Ďakujem veľmi pekne aj týmto navštevníkom. A teda na web streame sa to vysiela, takže to mnohí poslanci a mnohí účastníci sledujú. Ešte raz ďakujem všetkým poslancom, ktorí prišli, reagovali. Pokúsime sa rozpracovať to ďalej. Hovoríme o konkrétnych témach, totiž na ktorých už pracujeme. 30-40 legislatívy zhruba sa už uzatvára v našom výbore. 30-40 teda, ako vravím. E, verím, že teda sa týmto téma budeme naďalej venovať. Aj v ďalšom volebnom období uvidíme, ako sa celá tematika e, migrácie, tiež radikalizácie bude ďalej vyvíjať. Ešte raz ďakujeme. A budeme v kontakte aj do budúcna. Thank you, colleagues. Ďakujeme pekne. It's a kind of really boring end to this when I have to go into another agenda item, but thank you.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 Prejdeme k programu pre práva a hodnoty. Bodil Valero je tu, to nás teší. Ono je spravodajky, Začíname teda preskúmanie pozmecích návrhov k tomuto programu práv a hodnot. na ruky 2021-2027. Ako kolegovia vedia, tento návrh stanovuje ciele tohto programu, taktiež rozpočet na uvedené obdobie a bez ďalších zdržaní, keďže už máme trochu meškanie, dávam slovo spravodajkyni priamo. Nech sa páči, Bodil, máš slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne, budem hovoriť po švedsky. Nasadte si slúchadla. Chcela by som sa poďakovať neskôr tenevým spravodajcom za veľmi dobrú spoluprácu. Tenevým spravodajcom vo výbore LIBE. Chcem sa poďakovať aj kolegom zo spoluporadného výboru, Spolupracovali sme totiž s výborom pre kultúru a s výborom pre práva žien. V niektorých častiach teda aj oni majú výlučné kompetencie v tomto smere IMKO, Júri, Búdk, teda výbor pre rozpočet a ešte jeden výbor boli tiež pridružené v tomto procese. Myslím, že ide veľmi významný program práva hodnot. Teda doposiaľ prebieha spolupracovať veľmi dobre. Zdôrazňujem, a to sa týka naozaj všetkých zainteresovaných. Tento program, keď sme dostali jeho návrh, už e, sme mali možnosť e, ho prejednať. E, vítame, že komisia pokračuje v týchto programoch, ktoré už existujú. Je tu tiež snaha prehlbiť spoluprácu ďalej, tak aby aj tie organizácie boli zapojené, ktoré sa venujú ľudským právam a podobne. Ako aj parlament už uviedol v apríli tohto roka vo svojich požiadavkách. To je teda pozitívne, ale tiež som uviedla, že to ani zďaleka nestačí. Nestačí len navyšovať rozpočet. Teda respektíve, pardon, e, namiesto toho, aby sa rozpočet navýšil, tak sa znížil. Pritom je tu snaha rozšíriť pôsobnosť týchto programov a to sa nedá zvládnuť pri nedostatočných zdrojoch, teda už e, rozbehnuté programy nemajú dostatočné financovanie v súčasnosti a to je problém. Toľko teda zhruba kontext. Bolo predložených množstvo pozmeňacích návrhov. Mnohé sa uberajú podobným smerom ako to, čo som popísala zhruba. Myslím, že teda sa v značnej miere zhodujeme v rôznych ohľadoch. Prebehlo jedno stretnutie tenevých spravodajcov. A dohodli sme sa na viacerých kompromisných návrhoch. Teda prediskutovali sme e, tie body, v ktorých sa zhodujeme. Tie najzložitejšie otázky sa prejednajú na ďalšej schôdzi tenevých spravodajcov, ale som si istá, že sa nám podarí nájsť riešenie aj v týchto spornejších otázkach. Mne e, veľmi záleží na tom, aby existujúce programy neboli obmedzené vo financovaní, tie musia naďalej fungovať, musia mať ešte vyššiu rozpočtovú podporu, to je naozaj potrebné. Ďalej je tu návrh navýšiť financovanie viac ako miliardu. Parlament sa dohodol, že je potrebné celý tento program výrazne rozpočtovo posilniť. Už v apríli sme sa vyjadrili, ako si to predstavujeme. A síce chceme, aby sa to pohnelo ako nový pilier, teda v rámci demokracie, princípov právneho štátu a základných práv a tiež, aby sa to týkalo projektov na národnej aj lokálnej úrovni. Napríklad nezávislé súdnictvo, verejné orgány, civilná spoločnosť, občianská spoločnosť, mimovládky, taktiež boj proti korupcii, otvorenosť, integrita, ďalej boj proti korupcii a tak ďalej. Toto všetko spada do tohto nového piliera. Ďalší dôležitý návrh. Chceme, aby sa to celé zjednodušilo pre tie najmenšie organizácie dostať sa k prostriedkom prostredníctvom týchto programov, teda aby sa zjednodušili konania, aby sa znižila byrokracia a tým pádom mimovládky sa o mnoho viac budú zapájať do týchto projektov, budú taktiež mať právo spolu rozhodovať aj pri vyhodnocovaní. To sú teda tri otázky, ktoré sú z môjho pohľadu najhlavnejšie. A v tomto smere to mnohí aj podporujú. 10. decembra by sme mohli hlasovať vo výbore predbežne a v januári potom by sa to mohlo posunúť na úroveň trialógu, teda mohol by trialóg začať. Dúfam, že sa to podarí stihnúť do konca tohto volebného obdobia, aby sa to stihlo odsúhlasiť a schváliť. Onedlho prebehne ďalšie schôdzatenie spravodajcov. Ešte je tu niekoľko otvorených, sporných tém, ale verím, že nájdeme riešenie. Ďakujeme pekne. Bodil. Zahrňa to obrovské úsilie, je tu mnoho teňových spravodajcov, pridružených výborov, pridružených spravodajcov. Niektorí sú aj tu prítomní. Dáme eh, slovo teraz teňovým spravodajcom, ako prvý Michal Bony. Ďakujem. Už sme mnohokrát mali možnosť prejednať túto tému. Myslím, že je to jedno z najhlavnejších riešení, ktoré Európsky parlament navrhuje v ďalšom viacročnom finančnom rámci, keď hovorím o peniazoch, o rozpočte. Ako viete, parlament schválil nový rozpočet. Myslím, že tento nový rozpočet je výsledkom našho spoločného úsilia, úsilia všetkých politických skupín, aby sa teda strojnásobili sumy e, oproti tomu, čo navrhuje komisia. Je dôležité, aby sme zachovali to oddelenie pozitívnom slova zmysle, z hľadiska jednotlivých tém, aby sme sa sústredili na témy. Myslím, že do veľkej miery je tu súlad medzi politickými skupinami, čo sa týka obsahu tohto programu práv a hodnôt. Ďakujem pekne spravodajkyni za to, že eh, vypracovala naozaj eh, veľmi dobrý základ pre ďalšie rokovania. Už sme začali pracovať spolu s ostatnými tieťmi spravodajcami a dohodli sme sa, že musíme podporovať občianskú spoločnosť, ktorá podporuje článok 2 súvisiaci s hodnotami. V tomto smere chceme vytvoriť nový prúd európske hodnoty, ako som spomenul, a tiež sa chceme zamerať na skupiny občianskej spoločnosti na miestnej, národnej a cezhraničnej úrovni, najmä na miestnej úrovni, teda v mestách, v regiónoch a podobne. Tiež v našich návrhoch je eh, mnoho riešení, ktoré eh, sú priaznivé pre eh, mimovládky, aby to bolo teda odbremenie z hľadiska byrokracie. Popisujeme rôzne dimenzie tohto problému, aj tie, ktoré súvisia s fungovaním, s modelom organizácie, tiež ako podporiť menšie organizácie a podobne. Trošku sa nezhodujeme v znení. V mojom vnímaní by sme sa mali zamyslieť nad týmto programom o právach a hodnotách. Mali by sme ho vnímať ako pozitívny program a šírenie našich hodnôt. Podľa mňa to nejde proti žiadnemu členskému štátu. Nie je to opatrenie na to, aby sa uvalili sankcie voči nikomu, preto som proti tomu, aby sa tu spomínali diskusie, ktoré sa týkajú všeobecných nedostatkov v oblasti princípoprávneho štátu, a teda podmienok, ktoré s tým súvisia. Nechápem všetky argumenty, ktoré sa tu uvádzajú z praktického hľadiska. Chcem, aby sa toto e, riešenie odsúhlasilo, aby ho komisia tiež odsúhlasila snáď, ale tiež chcem, aby to rada odsúhlasila. To je dôležité. Nielen, aby sme mali také riešenie, ktoré bude fungovať na papieri, ale aby to fungovalo aj v reáli. A to si vyžaduje podporu od členských štátov. Myslíme, myslím si teda, že musíme zvážiť také riešenia, ktoré sa budú týkať eh, princípov právneho štátu. Ja súhlasím, že to by malo byť obsiahnuté v tomto rámci, ale nemali by to byť eh, podmienky na financovanie jednotlivých programov. Nevieme totiž presne, aké podmienky sa nastavia na záver celého procesu. Doposiaľ teda rokovania prebehli dobre. Verím, tak ako povedala Bodil, že sa dopracujeme k spoločnému riešeniu, aby sa to stihlo odhlasovať 10. decembra. Ďakujem. Ďakujeme. Michal. Ďalej za SAD Cecil Kienge. Ďakujem. Ako som už uviedla, na poslednej schôdzi výboru chcela by som sa poďakovať spravodajcovi, nie, pardon, spravodajkyni, nielen za obrovské úsilie, ktoré vykonala, ktoré by naložila, spracovanie pozmeňovacích návrhov, ale tiež som rada, že bola ochotná prijať naše pozmeňovacie návrhy. Ďalej z technického hľadiska postupuje proces konsolidácie textu. Teší ma, že všetky politické skupiny sa snažia o kompromis, čo sa týka jednotlivých e, návrhov tie, ktoré sme zaslali my za SAD. Tu by som sa rada poďakovala spravodajkyni za to, že Eh, zohľadňuje boj proti akékoľvek forme netolerancie, či už na internete alebo mimo internetu. Pre nás to bola priorita. Ja som presvedčená o tom, že je potrebné spustiť taký program, ktorý bude zohľadňovať hodnoty občianstva a tiež rovnosti. A nemali by sme zabúdať ani na princípe právneho štátu, na demokraciu, čo sú dôležité princípy preto, aby občania mali dôveru v Úniu. Čo sa týka financovania, ja podporujem značné navýšenie prostriedkov. Sme vystavení rozmanitým výzvam o organizácii občianskej spoločnosti, boj proti rasizmu, xenofóbii, podnecovanie násilia, nenávisti a taktiež násilný extrémizmus. Um, ehm, mimovládky potrebujú finančnú podporu práve od Európy. Ešte raz teda ďakujem spravodajkyni za že bola natoľko ambiciózna a len čo doladíme technické podrobnosti, verím, že sa do toho konca volebného obdobia podarí stihnúť schváliť a spustiť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje za ECR pán Jurek. Ďakujem. Bardzo dziękuję we wcześniejszych dyskusjach już... E, Ďakujem pekne. V našich predchádzajúcich diskusiách aj na tému tohto projektu, tiež na tému návrhu pána Bonyho sme predložili e, svoje stanovisko, ktoré bolo poznačené skepticizmom, čo sa týka vytvorenia týchto mechanizmov. Vyplýva to najmä z našich pochybností, či by sa to podarilo presadiť do praxe a objektívnym spôsobom aby sa predchádzalo predsudkom. Rozhodli sme sa predložiť pozmeňovacie návrhy, ktoré môžu poskytnúť záruky, aby aspoň Európsky parlament vo svojich stanoviskách mohol naozaj tento priestor e, dostať, e, najmä čo sa týka článkov 17 zmluvy o fungovaní EÚ tu sa týka neustále priebehujúceho dialogu orgánov o tom, aké verovacie komunity a náboženské orgány. Chceme tiež upozorniť na otázku rodiny, rodinných organizácií. Vieme, ako aktuálna demografická kríza v Európe súvisí s krízou rodiny. Myslím, že zapojenie z Európskej únie do tohto procesu by potvrdilo tvrdenia za deklaráciu o základných právach. Ďalšia dôležitá vec, ktorá sa musí vyhodnocovať v tomto projekte, je, ako sa budú skúmať pozmeňujúce návrhy e, aj prikladanie hľadaní kompromisov a tiež v záverečnej fáze pred hlasovaním. To je zhruba základné smerovanie, e, ktorého sa týkajú naše pozmeňovacie návrhy. A takto vnímame my tieto záruky, ktoré veríme, že dotiahneme do zárneho konca spolu so spravodajkyňou. Ďakujeme pekne. Teraz za Alde Silvi. Sofie, ďakujem. I my v plnej miere podporujeme návrh spravodajkyne, preto sa vyjadrím stručne. Spravodajkyne ďakujeme za konštruktívny prístup len dva či tri malé poznámky. Jeden z návrhov, ktorý sme predložili a chceme, aby sa to zapracovalo v tomto návrhu, to sa týka e, tých 5% núdovej rezervy tzv. v prípadoch, e, keď dôjde k zjavnému porušeniu základných práv princípu právneho štátu zo strany vlády členského štátu a v tomto prípade je potrebné nejako to vyvážiť, zohľadniť. Máme to aj v iných eh, rozpočtových eh, riadkoch, aj tam je táto flexibilita umožnená v núzovej situácii. Naozaj to bude nútová situácia, ktorá súvisí s eh, princípy právneho štátu a taktiež s základnými právami ďalej. V reakcii na to, čo povedal pán Bonny, ja si nemyslím, že tento nástroj je nastavený tak, aby išiel proti členskému štátu. Je to program na podporu občanov. A to aj v tých členských štátoch, kde vlády nedodržiavajú eh, práva svojich vlastných občanov a vlastne stiažujú mimovládkam občianske spoločnosti, čo sú teda naozaj v prvom slova zmysle občianské organizácie, využívať eh, ich práva. Myslím, že si musíme ujasniť, čo presne eh, myslíme pod pojmom kondicionalita. Kolega Bony spomenul kondicionalitu, ale myslím, že to nie súvisí s týmto nástrojom, súvisí to s rozpočtom a to je niečo trošku iné. Ja to vnímam so zmiešanými pocitmi, ale naozaj to celkom nesúvisí s touto témou celkovo. Teda je veľmi pozitívne, že Európska únia mala dlhé roky rozpočtový nástroj na podporu demokracie, princípov právneho štátu, mimo EÚ. Konečne sme teda uznali, že potrebujeme takýto nástroj aj v rámci EÚ. Pretože demokracia, princípy právneho štátu a základné práva sa nevedia brániť samé. Musíme to robiť my. A myslím, že je pozitívne, že teraz máme na to e, nástroj a priestor. Ďakujeme pekne, Sofí. Ešte niekto, prosím, sa chce vyjadriť v diskusii? Michal. Ja len doplním, Sofie, eh, súhlasíme s tým, že je treba podporovať eh, občianské organizácie za to, aby zachovávali demokraciu, hodnoty, princípy právneho štátu, aby prebiehal demokratický dialog. Tento plne súhlasím, aby to celé prebehlo otvorenie. Ale na druhej strane musíme tiež hovoriť aj o praktických aspektoch. Myslím, že eh, v rámci stretnutí budeme mať priestor si o tom pohovoriť a ujasniť si, o čo nám v skutočnosti ide. Ďakujeme pekne. Je s tým spojené obrovské úsilie. Bodil, chceš teda zareagovať? 10. decembra je lehota, teda naplánované hlasovanie, ale chceš uzavrieť rozpravu? No už som povedala, že je pár vecí, na ktorých sa neúplne zhodneme, na tých ešte pracujeme, pracujeme na spoločných riešeniach tak aby sme pre ne potom mohli v parlamente získať väčšinu. A taktiež možno si niektoré veci odlišne vykladáme a pokiaľ nenájdeme pres, alebo že nemôžeme nájsť jednotný základ pre e, vyloženie niektorých vecí, niekedy to možno špecificky pre jednotlivé krajiny, ale je treba, aby všetky krajiny dodržiavali túto spoločnú dohodu. Všetky, ktoré ho podpísali, ktoré ju podpísali a musia stať za ňou. A pokiaľ nejaká krajina sa nebude zasadzovať za článok 2 dohody alebo zmluvy alebo iné články, no už tak potom Musia byť určité spôsoby, ako priviesť túto krajinu zase na správnu cestu. Nie je to namierané proti nejakej špecifickej krajine. Ďakujeme. A veľa šťastia, Bodil. Ďakujem aj tieňovým spravodajcom, ktorí pracujú na tejto téme. Ďakujem vám. Dobre, kolegovia, môžeme teraz prejsť k bodom 5 a 6. uzavretie štatutárnej dohody medzi Európskou uniou a Albánskou republikou ohľadom krokov, ktoré sú vykonávané zo strany Európskej um, agentúry pre pobrežnú a pohraničnú kontrolu Albánskej republike. Takže Bodil opäť sa môže vyjadriť tejto téme. Ja Predpokladám, že teda obe tieto témy naraz. No už pokiaľ vám to nebude vadiť, tak máme tú dohodu podpísanú s Albánskom a potom sa tu spúšťa rovnaký proces, ktorý vedie k dohode s e, bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko. Takže môžeme ich vziať obe naraz? Budem hovoriť opäť po švedsky. Zelená frakcia je principiálne kritická k tomu, že by sme mali konať v nejakej tretej krajine, čo sa týka pobrežnej a pohraničnej stráže. No ale pokiaľ je to tak, tak e, musíme riadne nastaviť transparentné podmienky, tak aby tam e, všetko prebiehalo demokraticky a zodpovedne, aby tam boli kontrolné mechanizmy. Fírom a Albánsko, toto sú dve prvé dohody, do ktorých sme sa pustili a preto je veľmi dôležité, aby sme tu vytvorili jasný rámec pre budú všetky budúce dohody a netreba e, chrániť a garantovať základné práva, napríklad čo sa týka e, možnosti podať žiadosť o azyl, e, zákaz mučenia, práva detí a ďalšie témy. Tam to musí byť jasne, taktiež tam musí byť mechanizmus podávania sťažností pri porušovaní práv, tam musí byť stanovený postup. Je treba mať Eh, jasné pravidlá, čo sa týka trestnoprávnych, eh, občanskoprávnych eh, záležitostí, musia byť jasne rozdelené kompetencie. Taktiež chcem požiadať komisiu, aby všetky dokumenty boli parlamentu sprístupnené, pretože ich potrebujeme, alebo tie, ktoré potrebujeme. A to nie je v súvislo, len v súvislosti s týmito dohodami, ale so všetkými budúcimi do 28.11. Eh, musíme posiať pozmenujúce návrhy, ale v podstate tu ide len o to, či udelíme áno alebo nie. Takže pokiaľ niekto pošle pozmenujúce návrh, to by znamenalo nie, potom sa bude hlasovať sa bude hlasovať vo výbore a myslím si, čo týka Albánska alebo Macedónska, tak eh, obe tieto témy sa budú hlasovať, ale čo týka Macedónska, tak tam ešte nemáme všetky informácie. Uvidíme, či sa nám to podarí, ale model je v podstate ten istý v prípade oboch týchto krajín a až bude mať všetky prvky k dispozícii, tak potom sa bude môcť hlasovať. Ďakujem. Ďakujem, Bodil. Lehota na pozmeňujúce návrhy ktoré snad neprídu žiadne 28. novembra a potom sa bude hlasovať, to je dosť demokratické alebo nie. Takže Natália si na teba spravodajkynia zo všetkých, ktorá je prítomná. Áno, Klod, len rýchlo, stručne. Dve rozhodnutia rady ohľadom týchto dohôd s Firomom a s Albánskom, alebo rozhodnutie súhlasiť s týmito dohodami. Tieto rozhodnutia sú veľmi dôležité a tak ako povedala Bodil, je zásadné mať jasný a presný dokument. Takže ďakujem spravodajkyni za jej tvrdú prácu a ja by som chcela ešte dodať, aj keď to teraz pravdajka nepodala explicitne, ale určite o tom vie, že tieto dohody musia rešpektovať základné práva, predovšetkým, čo sa týka mechanizmu na podávanie stiažností, tak ako to bolo v prípade minulých dohôd. No a Čo sa týka e, revízie Frontexu a práce parlamentnej skupiny, toto budeme skúmať zajtra. Myslím, že všetci chápeme, nakoľko sú dôležité tieto dve dohody a preto musíme mať dispozícii skutočne veľké množstvo informácií, musíme zaručiť absolútnu jednoznačnosť a je treba zaručiť riadnu implementáciu a neustalú revíziu týchto dohôd. Toto je zásadné vzhľadom na súčasnú situáciu na európskych eh, externých hraniciach a v tretich krajinách. Ďakujeme. Z procedurálneho pohľadu je toto samozrejme veľmi dôležitá otázka, ináč sa vám tam všetko páči dobre. Takže snať asi nikto nezašle pozmeňujúce návrhy. Po 28. novembri potom budeme môcť e, hlasovať, až teda budeme vedieť naisto. Dobre. Už sa nechcete vyjadriť. Ďakujem pekne. A Ďalej tu máme bod 7, Európsky núdzový e, cestovný dokument. Máme tu 15 pozmeňujúcich návrhov. Kinga, si tu. Dobre. Takže Kinga Gál je spravodajkyňou k tomuto spisu. Odozdávam jej týmto slovo. Máme tu 15 pozmeňujúcich návrhov, ako som povedal, Kinga, môže sa dať slova. Ďakujem, Preto Predovšetkým chcem poďakovať tenevým správodajcom za konštruktívny prístup k tomuto dokumentu. Mali sme stretnutie tieňových, kde sa veľa vecí vyjasnilo. Ja už som predložila svoj návrh, ale chcela by som opäť zdôrazniť, že tento návrh komisie chce zjednodušiť formality pre európskych občanov pri žiadaní o cestovný dokument na konzuláte v tre, alebo ambasáde v tretej krajine, pokiaľ stratili svoj cestovný dokument a konzulát alebo veľvyslanectvo im musia potom vydať núdzový cestovný dokument v tejto tretej krajine a potom sa tým pádom môžu prepraviť späť domov. Toto nie je nejaký nový nástroj, bol pôvodne už v roku 1996 zavedený, ale veľa vecí sa vtedy nezmenilo. No a v súčasnej podobe tieto dokumenty neberú do úvahy zatiaľ bezpečnostné prvky a nemôžu poskytnúť alebo dostatočnú ochranu v prípade falšovania, kopírovania. A preto sme to museli dodať novú formu. Taktiež tu máme stanovenú zákonnú povinnosť. Rozhodnutie z roku 96 nebolo v súlade so smernicou o konzulárnej ochrane z roku 2015, takže bolo treba to aktualizovať. V roku 2017 pardon, sme mali uznesenie parlamentu, kde sme vyzvali komisiu o predloženie nového návrhu, tak aby tieto dokumenty e, boli bezpečnejšie. A myslím si, že tento návrh je užitočný, pretože sa tam dodávajú bezpečnostné prvky, dodávajú sa teda na tieto cestovné dokumenty a tým sa znižuje riziko napodobňovania falšovania týchto dokumentov. Pozmeňujúce návrhy sa zasiali do 5. novembra ako sme sa dohodli s pánom Depre a pani Kiniči tými spravodajcami. Nebudeme predkladať žiadne pozmenujúce návrhy, tak aby to bolo rýchlejšie, aby členské štáty rýchlo pristúpili k schváleniu dokumentu, pretože si myslím, že to je v záujme všetkých európskych občanov, aby konzuláty a veľvyslanectvá mohli E, občanom v núzovej situácii pomáhať. Máme tu teda 15 pozmeňujúcich návrhov. Ako som povedala, ja ani tie zmaň žiadne nepredkladali, takže nebudem vypracovať ani kompromisné návrhy. Len tých 15 pozmeňujúcich návrhov predložím na hlasovanie. Teraz zvažujem, ako postupovať. Ešte to preberiem s tieňovými, ale myslím si, že je dôležité postupovať rýchlo, keďže toto je skvelý príklad toho, ako EÚ sa môže približiť svojim občanom a ďakujem aj teda tieňovým spravodajcom za ich prácu. Ďakujeme, Kinga. V decembri sa bude hlasovať, ako si povedala. Toto je len, toto je taká veľmi pozitívna záležitosť. Nechceme tam zavádzať nejaké nové veci, chceme, aby to rýchlo sa všetko odsúhlasilo. Je to dobrý dokument. V decembri ešte nemáme presný dátum na hlasovanie, ale bude sa teda hlasovať. Ďakujem. Ešte sa obzerám, či sa chce vyjadriť ešte niekto ďalší. Chcete si sa vyjadriť eh, k núzovým cestovným dokumentom? Počuli ste to o tých pozmeňujúcich návrhoch, Katarína? Dobre, takže môžete hovoriť. Ďakujem, Klod. Ja som chcela hovoriť na túto tému. Ďakujem moje kolegyne a taktiež ďalším tenovým spravodajcom za odvedenú prácu, tak aby čo najskôr sa mohol odsúhlasiť e, nový právny základ pre e, vydávanie núzovitesovných dokumentov občanom EÚ. Mm, neformálnym spôsobom sme sa dohodli medzi tieňovými spravodajcami, že nebudeme predkladať pozmeňujúce návrhy, aby ten postup bol rýchlejší. Avšak boli viacerí kolegovia, ktorí zaslali predsa len pozmeňujúce návrhy a ja sa k tomu stavím ako kolegyňa Kinga Gál. Preberieme to. Prediskutujeme to a určite sa bude o týchto návrhoch aj hlasovať. A myslím si, že niektoré sú dôležité, predovšetkým preto, že sa tam budú posilniť, že tieto pozmeňujúce návrhy chcú posilniť ochranu údajov a taktiež základných práv. A ďalej sú tam pozmeňujúce návrhy, ktoré chcú zabraniť tomu, aby v priebehu určitej lehoty sa dal tento cestovný dokument zničiť. Ale sú tu ďalšie pozmeňujúcké návrhy, napríklad eh, čo sa týka predlžovania tohto dokumentu alebo jeho platnosti, aby mohli občania EU sa riadne dostať naspäť domov. Ďalšie pozmenujúce návrhy sú tam, na ktorými sa budem musieť zamyslieť a v nadchádzajúcich týždňoch o tom budeme hovoriť a ja som presvedčená, že doteraz sme spolupracovali veľmi dobre, lebo vieme, že vypracovávame tu dôležitý dokument a myslím si, že určite nájdeme to najlepšie riešenie. Budeme rešpektovať lehoty na schválenie tejto témy Týka sa to teda núzového cestovného dokumentu pre núzové situácie, v ktorých sa možno niekedy nachádzajú občania EÚ a budeme naďalej dobre spolupracovať na tejto téme. Ďakujem. Áno, vysvetlenie vás spravodajkyňa k tomuto dokumentu, ako obvykle tvrdo pracujete. Ďakujem aj Kinge. Dobre. Chcete ešte niečo povedať? Nie. Takže to boli tie núdzové cestovné dokumenty. Ďalej, tu máme ďalšiu tému, uvádzanie prekozorov výbušne na trh a ich používanie. Pán Mamikinž je spravodajca. Máme tu asi 95 pozmeňte návrhov k tejto téme a väčšinou sú pozitívne voči správe. Takže Andrejs poskytne nám teraz prezentáciu v súvislosti s týmito pozmeňujúcimi návrhmi. Ďakujem, pán kolega Važný pán predseda, vážení kolegovia. Som rád, že môžeme diskutovať o pozmeňujúcich návrhoch. Je to správa o uvádzaní prekurzorov vybušní na trh a ich používaní. Do 5. novembra sme dostali 72 pozmeňujúcich návrhov. Chcem poďakovať kolegom za ich príspevky. A keď som ich preskúmal, tak sa dá povedať, že väčšinou vedú takému konvergenčnému stanovisku a snažia sa zväčšiť legislatívny dopad. A minul, na minulej schôdzi 18. oktobra sme tomto hovorili. Taktiež sme sa poradili s právnou službou. Tá vydala posudok a momentálne sa tento prekladá. Predpokladám, že bude preložený 23. novembra do všetkých jazykov. Jedna dôležitá vec, sa týka polnohospodárov, ktorí budú definovaní naďalej ako profesionálni Ja Chcem poďakovať pani Grisbeck za tento návrh, keďže to skutočne poskytuje lepšiu legislatívnu e, jasnosť, jednoznačnosť. Taktiež to je v súlade so stanoviskom rady a pani Grisbeck taktiež prispela k vypracovaniu definície o podozrivých transakciách. Toto taktiež si veľmi cením. Avšak chcem zopakovať, že je treba tam mať povinnosť nahlásiť tieto podozrivé transakcie do 24 hodín. Pokiaľ sa toto ustanovenie malo dobrý dopad, tak je treba dosiahnuť takéto nahlásenie čo najskôr. Keby tam bolo 48 hodín stanovených, tak by tam už bolo väčšie riziko. A Trvá to pol hodinu skúsenej osobe zostrojiť e, nejaký typ bomby. No a ďalej, čo sa týka online e, obchodov alebo miest, kde môžete niečo predávať, tak tam sa môžu teda tieto produkty ponúkať a toto sú rôzne také e, nie úplne jasné platformy, preto by komisia mala publikovať e, úsmerne vo všetkých aj e u jazykoch. Ďalšia otázka vo vzťahu článku 15, konkrétne povolenie pre komisiu vydávať delegované akty, prostredstvom ktorých by sa predávali nové látky do prílohy 1. A pokiaľ komisie neposkytneme túto možnosť, tak v podstate sa vrátime k statusu quo. Zatiaľ, čo cieľom tohto nového nariadenia je, aby bolo responsívnejšie a flexibilnejšie, aby sa prispôsobovalo novým okolnostiam, na rozdiel od bývalého nariadenia z roku 2013. Okrem toho, Európsky parlament má dohliadať nad delegovanými aktami, ktoré komisia schvaluje Takže, čo týka bezpečnosti, tam budeme úspešní len pokiaľ komisia bude dodávať na tento obmedzený zoznam nové látky v prípade, že sa objavia nové vedecké poznatky a dôkazy. Myslím si, že týmto skutočne posilníme našu bezpečnosť a mnohé pozmeňujúce návrhy sa do veľkej miery zhodujú a toto nám určite zjednoduší život. Jedna dôležitá vec, ja som sa stretol s komisárom Kingom na 2. oktobrovej plenárke v Štrasburgu. A komisár počiarkol, že je mimoriadne dôležité, aby sme sa venovali tzv. dark webu, webu eh, pretože to je tá platforma, kde sa tieto ilegálne e, veci predávajú, takže toto je potrebné vyriešiť. On náš návrh správy podporil, ako aj časový harmonogram, ktorú sme, ktorý sme prijali. No ale blíži sa nám koniec legislatívneho obdobia, takže my ako parlament by sme čas, ktorý nám ešte ostáva, mali využiť Takže budúce technické stretnutie sa bude konať na budúci týždeň a bude sa o tomto hlasovať na výbore Líbe 10. decembra, no a potom i hneď začne trialog, No a pokiaľ ide o radu, tam sa očakáva, že mandát na Koreper dostanú 12. decembra. Takže ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovi. A pán predseda, teraz vraciam slovo späť vám, aby sa mohli vyjadriť aj ďalší kolegovia. Áno, ďakujem veľmi pekne. Kinga, ty budeš hovoriť za pána Zdechovského. Áno, pán Zdechovský ma požiadal, aby som prečítala jeho myšlienky k tejto správe. Hovorí, že tento návrh je mimoriadne vítaný, pretože práve tieto prekurzory výbušnín za posledné roky spôsobovali veľmi veľa problémov. Uh, je nová technika, ktorá uh, využíva tieto nové aktualizované prekurzory výbužní, takže musíme e, kontrolovať všetky podozrivé zásielky, ale aj tiež predstavitelia podnikateľskej sféry a ostatných e, subjektov musia mať možnosť prekonať administratívnu záťaž a bremeno a naozaj tu bude široký konsenzus, pokiaľ ide o tieto veľmi dôležité e, záležitosti. Áno, ďakujem pekne. Teraz e, tieňový spravodajca. Alde Natali, ďakujem pekne, Claude. Ešte niekoľko slov k pozmeňovacím návrhom k tejto technickej téme. Ako už kolegovia uviedli, možno je to síce veľmi technická téma, ale veľmi dôležitý krok v boji ter- proti terorizmu a v rámci prevencie útokov, ktoré sa vykonávajú vlastnoručne vyrobenými výbušninami, ako už povedali kolegovia Vlastne sa tu zameriavame na dve veci. Jednak chceme objasniť viaceré definície a tiež chceme posilniť eh, výmenu informácií medzi zainteresovanými stranami, medzi odborníkmi, medzi sektormi a tiež eh, chceme, aby teda poznali dobre túto legislatívu, aby sa teda jednoducho mohla predsedovať do praxe. Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov a k objasneniu, tu už eh, Spravodajca popísal zhruba, o čo tu ide. Ide tu o pojem e, pochybnej e, transakcie. E, to je dôležitý pojem, ktorý sa rozpracúva aj v texte, aj v prílohách a ďalej po druhé. Ide o osobitnú kategóriu pre plnospodárov. To mohlo by totiž poškodiť správom pochopeniu textu a je, to si ešte musíme objasniť pri hlasovaní vo výbore ďalej. Po druhé, čo sa týka výmeny informácií, pozmeňovacích návrhoch som sa snažila spomenúť pravidelnú výmenu informácií medzi represívnymi zložkami, e, národnými orgánmi a poverenými kontrolou, ďalej e, ekonomickými operátormi na trhu, najmä na internete, ale tiež medzi zastupcami príslušných sektorov, odborníkmi, tak aby naozaj e, dobre sa vymenili informácie a to by pomohlo implementácii. Čo sa týka e, kontaktných miest e, v kontakte jednotlivých krajín, to pán Mamikinštov podľa mňa opomenul. Myslím, že je dôležité vytvoriť takúto platformu informácií pre všetkých ekonomických operátorov, e, tak aby sa to stanovilo priamo a je v texte tiež vo svojich pozmeňovacích návrhoch. Upresňujeme jednotlivé prvky, ktoré sú dôležité obsiahnuť, tak aby sa lepšie rozpoznali e, takéto podozrivé transakcie. Aj tu sa vychádza e, z ukladnania, e, tak aby sa zaručilo, že tieto prekurzory výbušnín budú samozrejme uložené pri zaistení samozrejme všetkej bezpečnosti, aby sa predišlo nejakému nevhodnému zaobchádzaniu potom, čo sú odkúpené ďalej. Čo sa týka ďalšieho obsahu pozmeňujúcich návrhov, hovoríme o nariadení, teda je to právny nástroj, ktorý znamená, že sa to okamžite bude e, transponovať do národnej legislatívy a my ako spolulegislatívny orgán myslím, že sa musíme snažiť o to, aby tento text bol praktický, jasný, aby pôsobil pedagogicky, aby sa mohol správne uplatňovať do praxe. Ja som si zvolila e, vypustiť tú lehotu 24 hodín a zdôrazniť, aby to bolo čo najskôr. To je podľa mňa vhodnejšie. Samozrejme, ja chápem spravodajcu a jeho stanovisko, Myslím, že budeme musieť si o tom ešte pohovoriť, pretože nemôže to byť tak, že my si to stanovíme tak, aby to nám vyhovovalo samotným. Je treba pamätať na ten praktický aspekt, aby sa to v praxi dalo e, uplatniť. E, prekurzory e, môžu mať veľmi negatívny dopad a tiež je potrebné pamätať na to, že ich odstránenie musí mať dostatočnú dobu vymedzenú. Hlavné Body, ktoré popísal spravodajca, tie sa týkali informácií pre ľudí, ktorí si eh, kúpujú tieto prekurzory. Eh, aj to sa musí eh, obsiahnuť v návrhu aj v prílohách a ako povedal spravodajca, po stretnutí s komisárom Kingom, samozrejme je tu celá problematika dark webu, trhu na internete, obchodu na internete. Toto všetko musí byť podrobené jasným kontrolám, upozorneniu v prípade podozrivých transakcií. Toľko teda Veľmi stručne za mňa nebolo to e, časovo odmerané. Snažila som sa o stručnosť e, v popise pozmeňacích návrhov. Ešte raz ďakujem spravodajcovi. Želám si, aby sme naďalej spolupracovali takto efektívne, aby sme sa dopracovali k zdarému výsledku v hlasovaní v decembri a potom v januári. Ďakujem. Okay, Ďakujem veľmi pekne a teraz sa opäť obrátime na spravodajcu, ale ešte nie Bodil. Bodil samozrejme, ty si tieňovou spravodajkyňou. Nech sa páči, máš slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja chcem len povedať, že my na politickej skupine vnímame tento návrh komisie pozitívne. Naozaj potrebujeme prísnejšie pravidlá, pokiaľ ide o prekurzory výbušnín, ale aj pokiaľ ide o znečistenia spôsobené chemikáliami. My sme predložili pozmenujúce návrhy, no a pokiaľ ide o Darknet a online trhovisko, to je sprostredkovateľ a tu vnímame trošku kriticky túto požiadavku, pokiaľ ide o zber údajov od každého kupujúceho. Tu máme príloha 2 a tieto zoznamy by sa mali uchovávať rok, ale nie je tajomstvom, že je to problematické takéto obrovské množstvo údajov uchovávať tak dlho. Takže toto je problém, ktorý my vnímame. I got. I was getting English Uh -huh. I tried English and I didn't get it. Okay. Um, en français. I, I was getting it. Do you want to, do you, did, Mr. Terry Carvers, did you want to hear that again? Or? I just said that we are not against. Ja som len povedala, že nie sme proti tomuto návrhu, sme dvojnásobne pozitívne naklonení voči tomu, pretože môžeme zároveň bojovať proti terorizmu, ako aj proti chemickému znečisteniu. Uh, Takže je naozaj dôležité, ale problematické je uchovávať tieto informácie celý rok, pretože je to veľké množstvo informácií. Áno, dobre, ďakujem veľmi pekne, ale tlmočenie funguje, hovorí pán predseda. No dobre, takže Andrej chceš eh, nejaké závery. Nie, len sa chcem veľmi pekne poďakovať tieňovým spravodajcom za našu spoločnú prácu a budeme v nej pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. Takže hlasovanie na Libe 10. decembra. A teraz môžeme prejsť na bod 10. Bod 10 to je ochrana rozpočtu Európskej únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho eh, štátu. Pán Terry Cabras eh, toto predložil. Libe je eh, asociovaným výrobom. Ako viete, náš výbor sa týmto zaoberá, pretože naozaj sú to značné výzvy, ktorým momentálne čelíme, pokiaľ ide o zásadu dodržiavania právneho štátu a humanitárne hodnoty. Takže pán Terika Braz, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, budem stručný. V podstate to bolo minulú stredu, kedy boli predložené posledné pozmeňovacie návrhy, ktorý je 144 Takže e, žiaľ, nemali sme pri, možnosť a čas pripraviť kompromisné návrhy. Takže sme mali aj stretnutie tienových spravodajcov, kde Moji kolegovia vyjadrili svoje obavy, ale aj súhlas a vo všeobecnosti môžem povedať, že všetci sa uberáme správnym smerom a zdá sa, že sa nám podarí vypracovať konečné znenie textu, ktorý bude veľmi dobrý. No a jedna vec, ktorá je schválená a odsúhlasená temer všetkými a je tu jedna kontroverzná záležitosť, čo by som v tomto chcel urobiť a síce rozšíriť rozsah pôsobnosti nášho príspevku. Teda by sa to nezameriavalo len na dodržiavanie zásady právneho štátu, ale aj na celkovú demokraciu a správneho hľadiska je to mm, na hrane možného ale my budeme pracovať práve cez prizmu e, zásady dodržiavania právneho štátu, ale zameriame sa aj na demokraciu a základné ľudské práva, takže toto sa dá rozšíriť. Avšak predsa len sa zameriame na um, právny štát ako taký, ale predsa len je to kontroverzné, takže sa budeme snažiť hľadať spoločné riešenie a dohodu, ak nie, tak to prehodnotíme. No a to, čo schvalujú temer všetci, je vytvorenie panelu expertov, pretože je tu taká obava a tá je naozaj oprávnená, že konečnými príjemcami európskeho rozpočtu by, sa, by nemali sa stať obeťami eh, zlého riadenia, pretože niekedy sa ľudia stávajú obeťou takýchto návrhov a nemali by sa nimi stať, pretože my urobíme všetko, čo v našich silách, aby sme chránili našich občanov a mali by sme mať taký neutrálny panel expertov, z, čoho sa, z koho sa bude skladať, kto budú členovia. Na tom sa musíme ešte dohodnúť, ale takýto panel expertov, ktorý by bol neutrálny, by bol vynikajúci a ten by zabránil takýmto podozreniam, pokiaľ ide o ideologické alebo politické vplyvy pri rozhodovaní. No ale s týmto samozrejme my súhlasíme, uvedíme, čo sa sa udeje v budúcnosti, pretože najprv budeme musieť popracovať na kompromisných návrhov a potom e, veci posunieme vpred. Ale ja naozaj mám veľkú dôveru v mojich e, tieňových spravodajcov, pretože sú to úžasní ľudia, priateľskí a veľmi milí, takže myslím si, že naozaj vypracujeme dobrý text. Ďakujem veľmi pekne, pán Terry Cabrans, takže keď hovoríte o týchto milých ľuďoch, to sú tie práve tí tieňoví spravodajcov spravodajcovia. Dobre, takže kto z týchto milých ľudí by sa teraz chcel vyjadriť? Za EPP, pán Adimov. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážení kolegovia, ja Hovorím za pána Emila Radeva, ktorý je tieňovým spravodajcom za EPP Žiaľ, jeho let meškal a nemohol sa dostaviť na toto stretnutie. Všetci sa zhodneme na tom, že zásada právneho štátu, demokracia a základné práva v Európe musíme chrániť, preto teda podľa článku 7 e, zmluvy o Európskej únii máme na to postup a tuto sa navrhujú pozmeňovacie závrhy. tie sa však snažia vytvoriť mechanizmus, ktorý nemá právny právny základ v, Európske, v zmluve o fungovaní Európskej únie, ale sa tu vytvára prepojenie medzi porušovaním zásadami e, právneho štátu a väčšina týchto návrhov sa zaoberajú záležitosťami, ktoré nemajú právny základ a toto je tak či tak kritizované, takže vážení kolegovia, mali by sme sa nad tým správne zamyslieť, ešte raz zamyslieť, či takúto správu schválime, ktorá bude odmietnutá ako taká, ktorá nemá právny základ, alebo či prídeme o tie financie, ktoré by mali byť na prospech konečným príjemcom. Ďakujem pekne. A teraz pán Jurek, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda. Nie som si celkom istý, či e, táto príjemná atmosféra počas našich prác bude napomocná, aby sme prelomili lády, pretože máme e, rôzne návrhy. Takže pán eh, Terry Cabras hovoril, že títo milí ľudia tieto problémy veľmi ľahko prekonávajú, ale eh, v prvom rade máme mm, pochybnosti. Pochybnosti, prosím vás, zaznamenajme si e, toto, e, to, tieto všeobecné nedostatky. To nie je nič špecifického, pokiaľ ide o tento postup, ktorý sa týka dodržiavania zásady právneho štátu, pretože toto sú bežné programy, ktoré sa riešia na súde. No ale to, čo sa tu navrhovalo doteraz, že tieto rozhodnutia, ktoré vydáva súd, by mali mať dopad na rozpočet. No a teraz je tu otázka, ktorá e, teda na základe akého pravidla môžeme povedať, že v štáte tom a tom sú takéto všeobecné nedostatky v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, pretože v druhom článku sa hovorí, že členské štáty Európskej únie sú demokratické demokratické štáty. A keď toto poprieme, tak potom Mm, tu môže byť len taký postup podľa článku 7. Ale keď postupujeme podľa článku 7, tak je jasné, že signatári zmluvy o Európskej únii môžu, nemôžu povedať, že jedna z ich krajín porušila tieto pravidlá. No dobre, máme tieto stanoviská, ale keď Európska únia chce povedať, že tento článok 2 nie je splný. Unii demokratických krajinách tak potom sú porušené tieto práva inde. A teda to sú štáty, to sú vlády, ktoré by to mali verifikovať. Pretože my tu máme tri orgány, ktoré by mohli povedať, že článok 2 bol porušený. Takže to môže byť komisia, parlament alebo jedna tretina členských štátov. A predstavme si, že 10 členských štátov eh, bude hm, sa zhodne na tom, že jeden členských štátov naozaj nedodržiava zásadu právneho štáta. Takže potom čo? Zavedú, zavedú nejaké clá alebo obmedzia, obmedzia pohyb osôb. Takže toto je naozaj veľmi vratká pôda. Nebezpečným smerom sa tu uberáme. A potom ďalej, kde sa zdôrazňuje um, intelektuálnu čestnosť tohto projektu. Profesor Terry Cabras, ktorý to propaguje, hovorí, že by sme mali konať takým spôsobom, že sankcie štátnych orgánov e, by sa nemali obrácať proti občanom, ale to v podstate popiera to, čo tu často počúvame, pretože keď e, útočíme na štát, nie je to útok na občanov, ale je ale keď zvolí, keď budeme, eh, keď budeme útočiť na vládu, ktorá bola občanmi zvolená, no, eh, môžem slúbiť, že ako možno, teda ako možno povedať, ako my môžeme na niekoho poukázať na jeden členský štát, že tento nedodržiava e, zásady demokratického štátu. No a potom je tu ten postup podľa článku 7, ale doteraz sme nemali takýto žiaden právny základ. E, teraz Sofí, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. No, ja si myslím, že pri predchádzajúcich príspevkoch bolo podčiarknuté, prečo potrebujeme takýto mechanizmus. Predovšetkým pán Jurek a ja sa na tom nezhodneme a to nie je tajomstvo. My si nemyslíme si, že demo, ja si nemyslím, že demokracia je jednoducho um, názor väčšiny a že keď máme parlament, tak je to demokracia a to už určite nie je dodržiavanie zásady právneho štátu. To je len diktatúra diktatúra väčšiny. A ďalej, vy si myslíte, že vláda je to isté, čo ľudia, ale e, ľudia sú viac ako vláda, pretože keď e, mm, keď, keď vláda môže robiť e, čokoľvek, čo chce, takže to každý v Európskej únie si musí uvedomovať, pre, uvedomiť, prečo potrebujeme takýto mechanizmus, aby sme zabezpečili demokraciu, e, zásadu právneho štátu a základné ľudské práva v Európskej únii. keď vy s tým nesúhlasíte, mne je to jedno, ale každopádne, keď sa pozrieme na celý tento nástroj kondicionality, ja súhlasím s tým, že toto sú jednoduché, pragmatické spôsoby, ako disciplinovať vlády, aby dodržiavali svoje vlastné normy, ale zároveň si myslím, že dnešná diskusia počiarkuje aj rizika, ktoré tu sú. Tuto neustále zmiešávame kondicionalitu a sankcie, ale to sú dve rôzne záležitosti my, my sa venujeme tej kondicionalite, ako keby sme hovorili už o sankciách. A po druhé, takáto, takáto zásada kondicionality, hoci, hoci ja si myslím, že to je úplne bežné a normálne, že členské štáty, ktoré príjmajú finančné prostriedky z únie, musia všetky tieto normy dodržiavať. Ak sa však eh, táto kondicionalita využíva vo forme sankcií alebo že sa bude vyvíjať tlak na členské štáty, tak je tu riziko, že to bude nespravodlivé, pretože v tom prípade čistí príjemcovia nebudú mať rovnaké zaobchádzanie ako čistí prispievateľe do rozpočtu. Vieme, že v niektorých krajinách, ktoré sú čistými prispievateľmi do rozpočtu, tam sa nedodržiavajú základné hodnoty EÚ. Je to realita a oni budú ovplyvnení inak ako čistí príjemcovia. Ďalej po tretie, ja som tiež sklamaná, že komisia predložila tento návrh s cieľom vyhnúť sa skutočnému mechanizmu, ktorý navrhol Európsky parlament. Minulý týždeň sme prijali uznesenie, kde pripomíname Európskej komisii túto legislatívnu iniciatívu Európskeho parlamentu. A je to zvláštne, že komisia kedykoľvek rada povie, že sa žiada nejaká hlúposť, e, že na to neexistuje právny základ ani v zmluve. Komisia predloží návrh do týždňa. Bez ohľadu na pravidlá hodnotenie dopadov e, všetky ostatné pravidlá, keď parlament ktorého zvolili, ktorý zvolili európsky občania, predloží legislatívnu iniciatívnu správu. Komisia e, sa zdá sa domnieva, že to môže jednoducho ignorovať. Teda namiesto toho, aby sa vytvoril návrh nového mechanizmu, ktorý eh, by znamenal, že hodnoty Európskej únie budú v rukách občana, to vrátanie eh, reprezentatívnych orgánov ako národné parlamenty, národné vlády a Európsky parlament. Európska komisia v tomto prípade prekladá tento návrh, ktorý vlastne odovzdáva právomoc do rúk anonymných eh, štátnych úradníkov. Ja tento termín nepoužívam eh, často, ale v tomto prípade to naozaj tak je. Naozaj to bude v rukách eh, štátnych zamestnancov. Teda v tomto smere, teda v tomto prípade zamestnancov komisie, Chcela by som oceniť, že e, spravodajca súhlasí s tým, aby sa to rozšírilo z hľadiska rozsahu pôsobnosti demokracia, e, základné práva a princípy právneho štátu. Toto sú hodnoty pokryté v článku 2 a tie názvom sú, súvisia. Je hlúpe tvrdiť, že by sa dali oddeliť. Navrhujete vytvorenie expertného panelu, ale podľa mňa sa to vlastne uberá presne tým smerom, ako si komisia želá. Chcú, aby z toho vznikol taký pekný byrokratický proces. Ja by som skôr navrhla, aby sme prijali tieto podmienky, ale musíme tieto podmienky zadefinovať. Nemôže ich určovať Európska komisia, musí to byť e, predmetom verejnej, verejne diskusie, tak ako to bolo v celom balíku demokracie ľudských práv a základných e, princípov právneho štátu aby tu teda bolo jasné prepojenie medzi týmito podmienkami a paktom DRF, tak aby to bolo obsiahnuté v pozmeňujúcich návrhoch k návrhu e, kompromisu. Ďakujem. OK. Right, Mr. Jurek, you want to have... Do you want to... Pán Jurek, vy si želáte reagovať? Chystá sa tu hadka? Musím zareagovať, pretože možno to neprešlo v tlmočení. Ja nepredpokladám, že Sophie má nejaké zlé zámery, že by si takto zle vyslovila moje vyjadrenie, ale ja som nikdy netvrdil, že by sa mali stotožniť občania s vládou. Ja som sa len vyjadril, že v demokratickej spoločnosti vláda zastupuje predovšetkým, a teda z číselného pohľadu väčšinu občanov danej krajiny. A to, že nezastupuje nikoho, ak niekto vychádza z toho, je vlastne plné miere nedemokratické, pretože v pluralistickej spoločnosti legitímna vláda a e, je jedna vec a potom opozícia je legitímna. Musíme počúvať názvy aj, názory aj väčšiny, aj menšiny. Ja mám hm, dojem, že stanoviska Sophie Infeld sú e, protichodné, pretože ja neustále pripomínam tu v parlamente, že nie je vhodné predpokladať, že tým, že sa bude konať zo strany väčšiny, že sme neporaziteľní, pretože väčšina štátov, väčšina, ktorá neprestavuje kvalifikovanú väčšinu podľa zmluv v Európskom parlamente, väčšina nezastupuje občanov Európskej únie, čo sa týka ich počtu a neoficiálne stanovisko Európskej únie. Ja len presadzujem princípy právneho štátu v konaní Európskeho parlamentu. To je všetko. I think there might have been a... All I'm saying, Mr. Jurek, is... Pán Jurek. Ja som chcel len povedať, že vláda, ktorá má väčšinu v parlamente, to neznamená, že má eh, väčšinovú podporu verejnosti tak ako veľmi dobre vieme. Okrem toho, po druhé, to, že máte väčšinu, to neznamená, že si môžete robiť, čo sa vám zachce. To je to, čo som povedala. Dobre, dobre, v poriadku, týmto končíme, hovorí predseda. Cecil Kienge prišla o niečo neskôr, ale ona je teňová spravodajkynia za SAD, len veľmi stručne, prosím, Cecil, aby aj stanovisko SAD sa mohlo prezentovať. Saro, veľa Ďakujem pekne, Claude. Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi za návrh stanoviska, za vynaložené úsilie v snahe dopracovať sa ku kompromisu medzi jednotlivými skupinami. Naša komunita je založená na spoločných hodnotách a to je základným princípom jeho existencie, tohto nášho spolunažívania. To sa musí prejaviť vo všetkých politických oblastiach vrátane rozpočtu. Ja si cením e, snahu spravodajcu rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia a nahradiť princípy právneho štátu unijnými hodnotami. Myslím, že to je správny prístup. A za našu skupinu môžem povedať, že k tomuto máme pozmeňujúce návrhy, ktoré určujú a stanovujú, že princípy právneho štátu sa musia vnímať v kontexte základných práv a demokracie. Toto sa musí vnímať ako trojuholník. Nemôže to mať za následok vylúčenie jedného či druhého. Viem, že sú to problémy s právnym základom, ako zaznelo aj v diskusii. Som si však istá, že právna služba nám v tomto smere pomôže tieto pochybnosti a zložitosti odstrániť, aby sme vytvorili taký mechanizmus, ktorý E, bude možné uplatniť v prípade, že tieto hodnoty budú ohrozené. Ja verím, že sa nám podarí tieto problémy vyjasniť a dopracovať sa ku kompromisu, ktorý bude uspokojivý pre všetkých. Ďakujeme pekne. Cecil. Pán Terika Bras teraz. Hlasovanie je naplánované 3. decembra. Ešte na záver dostane slovo spravodajca veľmi stručne. Ako vidíte, pán predseda, sú tu kontroverzné body som si istý, že sa k nim postavíme konštruktívne. Ďakujem. Ďakujeme pekne za tento záver aj za všetko vynaložené úsilie. Prejdeme ďalej. Budeme to musieť trošku urýchliť. Máme veľmi dlhý program ešte. Bod 20 teraz. Ochrana osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu. Tu je návrh smernice o ochrane osobných údajov, ako ho predkladá komisia v nadväznosti na škandál Cambridge Analytica. Výbor LIBE musí vypracovať stanovisko podľa pravidla 53 rokovacieho poriadku. Dávam slovo i hneď spravodajkyni Sofie Intfeld. Nech sa páči. Ďakujem. Je to stanovisko, nemáme veľký priestor, ale týka sa to témy, ktorá eh, si získala veľkú pozornosť v posledných mesiacoch po škandáli Cambridge Analytica a Facebooku. Tento návrh eh, vychádza zo želania Európskej komisie urobiť niečo, konať nejakým spôsobom. Komisia navrhuje nástroj ktorí uvali finančné sankcie na politické strany alebo nadácie, ktoré cieľene ovplyvňujú alebo snažia sa ovplyvniť výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Tu je celý problém tejto veci, pretože snaha ovplyvniť voľby alebo výsledky volieb nenazýva sa to um, prebojovnou kampaňou, nie je to, čo vlastne robíme všetci. Teda otázka znie, aké presne konanie chcú do toho obsiahnuť. Nie je mi to celkom jasné, musím sa priznať. Navrhli vytvoriť taký postup, ktorý sa spustí v prípade, že orgán na ochranu údajov vydá rozhodnutie, z ktorého bude vyplývať, že došlo k porušeniu pravidel ochrany údajov, že to súvisí s politickou činnosťou Európskej politickej strany alebo nadácie a potom sa to popisuje e, celý postup, ktorý bude nasledovať. Predložila som niekoľko poznecích návrhov, ktoré podľa mňa to správne e, hľadiska e, vylepšia to nastavenie, ale tak či tak si myslím, že sa tým nerieši ten zásadný problém. A síce nie som si istá, na čo sa chce komisia zamerať, čo chce komisia týmto krokom vyriešiť, pretože ak strana poruší práva ochrany údajov, tak eh, došlo k tomuto porušeniu a budú z toho vyplývať eh, pokuty podľa naredenia GDPR. Ak došlo k porušeniu pravidiel, ktoré platia pre politické strany, tak aj v tomto máme postihy, ktoré z toho vyplývajú. Teda nie som si istá, aké kroky komisia sa domnieva, že nie sú pokryté už v existujúcej legislatíve. To je ten veľký otáznik z môjho pohľadu. Mm, ďalej ešte sa nevykonalo hodnotenie dopadov. Možno by stálo za to spísať si zoznam správ, ktorým sa výbor zaoberal, ktoré nie sú spojené s hodnotením dopadov. Ja mám totiž pocit, že v našom výbore vlastne nemáme žiadne legislatívne návrhy, ktoré by boli spojené s hodnotením dopadov. A spravidla sa to týka kontroverzných tém, nebolo by na škodu teda máte hodnotenie dopadov, aby sme si ujasnili, o čom vlastne hovoríme, aké problémy chceme riešiť toto legislatívo, pretože komisia sa vyjadrila, že sa nechystá predkladať žiadne zbytočné legislatívne návrhy. Teda rada by som pochopila, v čom je tu pridaná hodnota. Ja som predložila niekoľko pozmiacich návrhov, napríklad tomu, že by sa mali stanoviť jasné pravidlá na to, kedy sa spustí toto konanie. Nie v prípade, že e, bolo prijaté úvodné rozhodnutie dohľadného orgánu až po definitívne rozhodnutie dohľadného orgánu a podobne. Ale aj keby moje pozmeňovacie návrhy to predsa len trošku spresnili, aj tak by som sa rada dopracovala k tej odpovedi na tú zásadnú otázku. Ďakujem. Ďakujeme pekne, Sofii. To je zaujímavé, čo hovoríš, pretože gestorský výbor, výbor AVKO a tamojší spravodajca, spravodajkyňa, ja predpokladám, že ona sa bude venovať tým rozsiahlým otázkam a teda kto produkuje politickú reklamu. Nikto samozrejme nechce nejako spochybňovať ovplyvňovanie eh, názorov verejnosti. To je legálne, to je vlastne obsahom predvodnej kampane. V prípade Cambridge Analytica išlo o nelegálnu činnosť a tiež kroky, ktoré sa zdajú byť legálne, ale v súčasnosti nie sú legálne. Možno v niektorých krajinách to je povolené. Dajme tomu v USA sú toto iné pravidlá ako v Európskej únii. Týka sa to rôznych aspektov legislatívy, ktoré sa ťahuje na online a offline priestor. AVKO sa bude zaoberať teda predvolebnou reklamou, ďalej zverejňovanie totožnosti um, a podobne. Z nášho pohľadu my sa zameriavame na ochranu údajov konkrétne a na ďalšie konkrétne aspekty. Je tu vlastne zoznam, ktoré môžu, eh, zoznam veci, ktoré môžu presahovať pridanú hodnotu z pohľadu EÚ. A ja teda predložím pozmeňujúci návrhy k tomuto. Spomenula si, že to je vlastne stelesenie voľné kampane, no nie je to len kampaň. Na jednej strane je tu kampaň, potom je tu nelegálna činnosť na druhej strane, ale ak už je to nelegálne, tak si to nevyžaduje pokrytie v legislatíve, tak či tak je to už nelegálne. Ak to nie je nelegálne, tak je to len predmetom kampanie a to si nevyžaduje legislatívu. Otázka znie, ako zadefinovať ten priestor medzi týmito dvoma druhmi činností, ktoré si myslíme, že by mali byť eh, teda nelegálne, ktoré aspekty aj keď sme my e, zodpovední za len jednu časť e, tejto tematiky, nemali by sme sa unáhliť len preto, že chceme e, pôsobiť aktívne. My to nejako nechceme na silu urychlovať, ale sme tesne pred voľbami a tiež sa už dokázalo, že naše voľby naozaj boli predmetom takýchto zásahov. Sú tu teda dôvodné podozrenia. Dá sa pracovať aj rýchlo, aj kvalitne tak aby sa tým zaistila pridaná hodnota. Ja som presvedčený, že sa tým pridaná hodnota zaistí, aj keď ty o to možno presvedčená nie si. Ale zrejme budeme musieť konať rýchlo. Ja som sa snažil upozorniť, že vo výbore AFKO sa budú zaoberať tým, čo sa týka e, bolieb, kto je teda cieľom politické reklamy a podobne. Naše stanovisko, aj keď je malé, podľa pravidla 53 bude predsa len významné a dôležité. Um, Keď hovoríš o cieľaných reklamách, tak nie je trochu zvláštne, že o tom hovoríme, ale Európska rada odmieta odvádzať nejakú trochu väčšiu prácu na otázke elektronického súkromia. Mali by sme mať nejakú vážnejšiu legislatívu, ktorá by nám toto pomohla riešiť. Áno, je to pravda, pretože model Facebooku je nie je pokrytý nariadením GDPR, ale bude pokrytý smernicou o elektronickom súkromní a preto možno toto v podstate aj ovplyvnilo váš názor, takže toto len chcem povedať. Samozrejme, máš na to obmedzený priestor, obmedzený počet slov, kde môžeš vyjadriť názor v rámci svojho stanoviska a môžeš tam špecifikovať, aký nástroj by bol dobrý, ale elektronické súkromie to je taktiež vhodný nástroj, lebo ten bude riešiť niektoré otázky súvisiace s Facebookom. Myslím si, že toto stanovisko bude dôležité. Takže Pán e, Fortis e, Európskej komisie, chcete sa vyjadriť? Už máme len málo času. Ďakujem za slovo. Nebudem vám uberať veľa času, ale chcem len zareagovať na to, čo podala pani Infeld. Prostredníctvom tohto opatrenia, ktoré je dodatočným opatrením k tej zmene ktorá bola už tento rok vykonaná, aby sa zaručila existencia riadneho systému pravidiel a sankcií, tak aby v EU všetko fungovalo na normálnej báze, aby to niektoré strany nevyužívali. Máme tu dve sady pravidiel. Jedna je v zmysle nariadenia GDPR a pokiaľ nejaká európska politická strana alebo nejaký subjekt toto zneužíva, tak podliehajú sankciám. No a našim cieľom je v prípade európskych politických strán, ktoré využívajú tieto nedostatky údajov alebo tieto problémy s údajmi napríklad na to, aby hm, sa zameriavali na nejaké osoby a zasiali im nevhodné obs- nevhodný obsah, tak nebudú možno sankcionované e, v zmysle nariadenia o európskych politických stranách, kde s týmto súvisia otázka financovania. My chceme, aby toto financovanie sa naďalej už ale neposkytovalo takým politickým skupinám, ktoré prostredníctvom porušenia GDPR využili takéto prvky, aby negatívnym spôsobom ovplyvnili kampaň a chcem, aby sa deregistrovali tieto e, politické strany. Je samozrejme dôležité zaručiť, že sa tento nedostatok nebude zneužívať zo strany európskych politických strán. Takže takto som to chcela zhrnúť. Nož ale musíte sa na to ešte pozrieť v rámci vášho stanoviska, pretože oni čo nám tu hovoria, a to si myslím, že je dôležité, GDPR nie je úplne dokonalé, ale čo tu komisia hovorí, je to, že v rámci GDPR sa momentálne nepokrývajú národné politické strany a príslušná legislatíva, mám pravdu. Takže v podstate politické strany môžu vykonať aktivity napríklad na Facebooku a posiela tam nejaký negatívny materiál, ktorý pod toto nespadá. Pozrite sa, dnes som právnička, ja som študovala dejepis, ale niečo som sa už naučila. Pokiaľ chcete ukladať niekomu sankcie, tak musíte v práv, z právneho pohľadu definovať, ako vyzerá porušenie nejakých ustanovení. Je treba definovať, čo to presne znamená. Pokiaľ sa povie, že GDPR bolo e, porušené e, za nejakým zlovoľným účelom. Čo to znamená ten zlovoľný účel? Takže to znamená, že možno využiť takúto nejakú metódu, aby som vyhrala voľby, môžem byť niečím zhrozená. Takže komisia, prosím, dajte nám nejaký príklad. Sankcie sú definované v nariadení GDPR, alebo to porušenie je tam jasne definované. A o čo nám tu ide, je spôsob, akým európske politické strany využívajú takéto porušenie, aby týmto ovplyvnili volebné kampane v Európe. A samozrejme je to nie na komisii, aby to posúdila. Existuje proces, ktorý je definovaný po zmene textu. Takže sú tam zastupcovia komisie, Rady Európskeho parlamentu, ale aj Európskeho dozorného úradu pre dodržiavanie e, tohto nariadenia a títo spolu posúdia zákonné alebo nezákonné využívanie týchto informácií a toto potom vedie sankcií. ktorá sa rovná e, financiám, ktoré v mysle tohto nariadenia dostáva táto európska politická strana. Takže v podstate budú sankcionovaní dvakrát, pretože jednak nedostanete jednak dostanete sankcie v zmysle GDPR. Dobre, pozriem sa na to trochu zblízka, ale myslím si, že z právneho pohľadu toto neobstojí. Je treba definovať riadne, aké sú tie e, zlovoľné úmysly, ako v podstate bolo porušené radie GDPR, lebo napríklad v podstate aj moja politická strana alebo aj nejaká ďalšia môžu urobiť niečo takéto pokiaľ s tým konkrétnym krokom nesúhlasíte. Takže toto je skutočne veľmi ošemetné. Vy v podstate ako keby ste sa snažili definovať, čo smú a čo nesmú politické strany, alebo aké smú mať, nesmú mať názory. Ale dobre, ja sa na to ešte pozriem a potom vám v dohľadnej dobe predložím správu. Rád by som diskutoval ďalej, ale povedali mi, že je treba pokračovať keďže ešte máme posledný bod a potom musíme ísť na výbor Júri. Máme opäť veľmi nabitý program, takže prepačte, skrátim to. Ďakujem, veľa šťastia so stanoviskom a ďakujem aj komisii. Dúfam, že o tom budeme čoskoro opäť hovoriť. Skutočne, toto je katastrofa. Takéto komplikované diskusie musíme sa zmestiť do pár minút. Takže koniec. A ďalej tu mám bod 11. Máme tu adekvátnosť ochrany osobných údajov v súvislosti s dohodou s Japonskom. Už nemáme takmer žiadny čas, takže pôjdeme rovno ku komisii. Okay, Takže kolegovia, ďalší bod. Dohoda s Japonskom. Aktuálne informácie komisia predložila návrh eh, vykonávacieho rozhodnutia ohľadom dohody s Japonskom. Niektorí kolegovia budete vedieť, že toto je prvé takéto rozhodnutie v zmysle GDPR. Koordinátor Líbe 27. septembra sa rozhodli, že pripravia návrh uznesenia, aby sme tam vyjadrovali za výbor Libe náš názor na túto tému k teda návrhu rozhodnutia prezentovaného komisiou. Dokument bol pripravený potom, čo sme dostali príspevky od väčšiny politických skupín potravín. Je to vyvážené stanovisko zatiaľ, čo e, berieme do úvahy dôležitosť tejto dohody. Samozrejme sú tam nutné zmeny v súvislosti s viacerými dôležitými bodmi. A toto objasne je dôležité, aby komisia predstavila všetky relevantné aspekty e, právneho rámca pre túto dohodu s Japonskom. A teraz sa môže vyjadriť kto bude chcieť. Ako prvý budú hovoriť aj spravodajcovia. Pán Coelho, ktorý tu už trpezlivo čaká. Ďakujem. Budem na minútu vašim tieňom alebo tieňovým. Chcem poďakovať pánu Bonimu za návrh dokumentu. Pán Bony chce hovorí, že táto dohoda z Japonska je veľmi dôležitá v súvislosti s udržiavaním morským pravidel na ochranu osobných údajov a taktiež prevodu, prenosu týchto údajov medzi EÚ e a tretími krajinami. Dohodli sme adekvátnu e, úroveň ochrany údajov v zmysle článku 45 nariadenie GDPR. Je treba, aby tieto údaje boli bezpečne prenašené, Toto je prospešné pre európske podniky, ktoré budú môcť prenášať údaje do Japonska aj z Japonska a budú mať privilegovaný prístup na japonský trh. Toto je dôležité aj e, vzhľadom na uzatvárané obchodné dohody a taktiež pre posilnenie obchodných vzťahov medzi EÚ a Japonskom. A naše systémy na ochranu údajov sú vzájomne uznávané ako kompatibilné a dostačujúce bez toho, aby boli, um, aby sa museli uh, súhlasovať dodatočné uh, záruky. Musíme teda ochrániť uh, osobné údaje na území Japonska. Zvyšila sa konvergentnosť medzi našimi dvomi systémami. Japonsko taktiež upravilo svoj právny rámec taktiež uznáva ochranu osobných údajov ako základné právo, ktoré musí byť, na ktorého implementáciu a dodržiavanie musí dohľadať príslušný úrad. Táto ochrana osobných údajov sa musí stať globálnym štandardom. Tretie krajiny môžu potom prispôsobovať svoju legislatívu nášmu právnemu rámcu, tak aby sa zaručila riadna ochrana prenášaných osobných údajov tento prenos bol bezpečný a v tomto kontexte si pán Bony myslí, že navrhované uznesenie sa uberá správnym smerom, keďže vysiela správny signál našim partnerom v Japonsku, ktorí sa snažia vyhovať európskym štandardom a taktiež to e, zaručí riadnu ochranu, podobno ako máme v Európe, ale taktiež nie teda, teda Japonska, ale ďalších krajín v budúcnosti a chceme zaručiť, že GDPR bude rešpektované a že prenos údajov mimo EÚ bude možný len za poskytnutia riadnej ochrany. A taktiež uznávame, že toto rozhodnutie o adekvátnosti ide, sa týka skôr e, o ekvivalentnosti a nie o zhodnosti našich systémov. Európsky parlament monitoruje tento proces. Nemali by sme byť príliš kritickí Mali sme byť obozretní a toto bude uzrkadlené aj v pozmenujúcich návrhoch EPP, ktoré budú zaslané neskôr. Ďakujem. Ďakujem. Pán Coelho, ešte niekto ďalší, Sofie? Nemám čo dodať. Súhlasím skoro so všetkým, okrem tej poslednej veci. Myslím si, že by sme mali byť vždy extrémne kritickí, to je naša práca. Myslím si, že Viaceré veci, ktorými sme sa zaoberali, sú pokryté v správe a my sa kriticky určite pozrieme až na záverečný text, až bude v dispozícii, ale myslím si, väčšina vecí je tam adekvátne zapracovaných. Ďakujeme. Ešte do slovo komisie, ale ešte predtým. Chcem zdôrazniť, že oddelenia DJ Justice nám už poskytli určité prebežné pripomienky a o tých taktiež budeme diskutovať. Takže, komisia, máte slovo. Ďakujem za to, že ste nám umožnili neskôr zorganizovať tú technickú schôdzu. Ďakujeme za návrh uznesenia ktoré zdôrazňuje dôležitosť tohto dokumentu. Samozrejme, toto nebude prvá dohoda adekvátnosti v súvislosti s GDPR, ale je to prvá takáto dohoda s kľúčovým partnerom EÚ, ktorý sa e, rozhodol zmeniť svoje ustanovenia a zosúľadiť sa s našimi ustanoveniami v rámci GDPR, vrátane teda orgánu na e, ochranu údajov. Taktiež to bude prvá dohoda o adekvátnosti, ktorá sa týka veľkého hráča v oblasti Tichomorskej a Ázijskej. Táto krajina zo strategických dôvodov veľmi dôležitá, ale taktiež to bude prvé takéto rozhodnutie, ktoré bude uplatňovať nový prístup EÚ k tokom údajov. Toto bolo veľmi dôležité pre váš parlament, keďže toky údajov sa nebudú vyrokovávať v rámci rokovaní o obchodných dohodách a že je treba vždy dosiahnuť vysokú mieru ochrany. Ja, e, slobodný, ale aj bezpečný tok údajov, to nám všetkým išlo. Konvergentnosť s európskymi bezpečnostnými štandardami znamená, že budeme poskytovať ochranu jednotlivcom, ale budeme podporovať obchod. Je to veľmi dôležitý precedens, kedy ďalší globálni hráči sa uberajú úplne iným smerom. Toto rozhodnutie je veľmi dôležité, ale my ako komisia si myslíme, že bohužiaľ vo vašom uznesení toto nie je riadne odzrkadlené a toto možno nevyšle správny signál nielen našim japonským priateľom, ale ďalším medzinárodným partnerom, ktorí zblízka sledujú tento proces a možno taktiež zvažujú e, aproximáciu k našim európskym ustanoveniam. Predovšetkým sú tam určité odvolávky ktoré môžu naznačovať, že naše systémy sú si veľmi vzdialené a toto potom spochybňuje úroveň ochrany, ktorú poskytuje japonské, japonské právo, japonské zákony. A viem, že nemám veľa času, nebudem o tom hovoriť o detailoch, dám vám taký príklad, len jeden naozaj. Návrh uznesenia napríklad kritizuje, silne kritizuje pokuty udelované z japonskej strany, ale Neuvedomili ste si, že tento japonský systém e, má k dispozícii možnosť trestoprávnych sankcií, vrátane e, odňatia slobody pri, posky, pri porušení pravidel na ochranu údajov. Myslím si, že takéto sankcie, trestnoprávne sankcie sú skutočne odradzajúce, možno až viac odradzajúce len finančné pokuty. A rovnaká vec platí pre ďalšie časti uznesenia, napríklad čo sa týka definície osobných informácií, osobných údajov. Čo týka judikatúry Európskeho súdneho dvora alebo príbuzných rozsudkov, tam sa nehovorí o tom, že by tieto dohody adekvátnosti boli o tom, že, posky, že porovnajú naše systémy bod po bode, ale napríklad v rozsudku Štrems, štre, Štrem sa hovorí, že e, podobné ciele sa dajú roz, dosiahnuť prostredníctvom rôznych opatrení a my samozrejme berieme e, vždy do úvahy všetky rôzne aspekty a prvky zahraničných e, právnych systémov. Ešte by som mohol povedať viacej vecí. Možno spomeniem ešte jednu vec. Nezávislosť japonského orgánu na ochranu údajov. V tomto uznesení ju e, spochybňujete v odseku 24, opravdem, ak sa mýlim, ale v podstate nezávislosť tohto orgánu je v Japonsku zaručená zákonom, čo sa týka rôznych záruk, Napríklad e, členovia tohto orgánu musia byť e, menovaní potvrdení parlamentom, taktiež e, sú tam chránení proti nezákonnému prepusteniu a nemôže byť na ne vykonávaný žiadny vplyv, takže musia byť nezávislí. Napriek tomu vidíme, že táto nezávislosť je spochybňovaná bez uvedenia ďalších detajlov. Napriek tomu chceme byť konštruktívni v styku s Japoncami, pretože máme rovnaký prístup k tejto oblasti. Chceme udržať tento trend, ktorý tam bol nastolený. A delegácia tohto výboru, keď ste naštívili Japonsko minulý rok, sa tiež vyjadrala v tomto zmysle. My vám radi poskytneme všetky detaily a, a informácie v súvislosti s týmto našim rozhodnutím. Ďakujem. Takže toto stretnutie teraz musíme ukončiť. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše pripomienky. 21. novembra je lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov. To ešte bude potvrdené. Veľmi pekne ďakujem. No a teraz prejdeme do inej miestnosti. To je ASP 3E2 a to je stretnutie výboru Júri. A tam sa budeme e, zúčast, tam sa zúčastníme programu pre spravodlivosť Justice Program. Takže tu sa opäť uvidíme zajtra. Veľmi pekne ďakujem.